Dobré ráno, pokračujeme v práci. Nasleduje bod 6 podľa programu stanovisko kolegu Dereka Vona ku koheznej politike v Severnom Írsku. Dúfam, že máte so sebou elektronické hlasovacie karty všetci. Spravodajca sa môže ujať slova, ak si to želá, neželá si to, takže začíname hneď hlasovaním. Ak sú politické skupiny teda pripravené, Pozmiete návrh 3, kto je za? Sú nejaké námietky voči blokovému hlasovaniu? Sú námietky? Nie. Dobre, takže budeme hlasovať v bloku. Môžeme rovno hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 11 za, 1 proti. blahoželáme spravodajcovi. Týmto sme sa dostali k bodu 7 nášho programu. A síce ide o otázku, ktorou sa zaoberáme dlhodobo, ako zaistiť, aby sa mohol skrátiť časový harmonogram udelovania absolutória. Chcela by som vás tak informovať, že sa zhodujeme aj dvor auditorov, aj komisia, aj ostatné inštitúcie v podstate, a my tak či tak, že by sa tento postup mal skrátiť. Otázka len znie ako. Všetko totiž súvisí s výročnou správou dvora auditorov. Táto sa zverejňuje v októbri, respektíve v novembri a teraz ide o to, ako by sa toto obdobie mohlo skrátiť a tiež e, to spôsobuje problém v rade, ak totiž udelujeme absolutórium na odporúčanie rady a ak toto odporúčanie teda nemáme, tak nemôžeme formálne naše absolutórium udeliť. Rada teda je dosť významnou prekážkou v tejto snahe skrátiť časový harmonogram udelovania absolutória. Chceme však postupovať krok po kroku. Najskôr sa chceme zaoberať e, dvorom auditorov. Chceme vyzvať všetky inštitúcie, aby sa vyjadrili k tomu, ako oni by dokázali celý proces urýchliť. E, pre komisiu záleží od toho, kedy dvor auditorov predloží výkazy. Komisia taktiež závisí ďalej od členských štátov pri týchto výkazoch teda dvor auditorov musí dostať tieto výkazy od komisie, komisia ich musí dostať od členských štátov. Nebude teda jednoduché presadiť urýchlenie. Už sa to viackrát e, skúšalo na úrovni viacerých pracovných skupín. Pracovná skupina pre um, časový harmonogram absolutórie nie je veľmi obľúbená, ale pravidelne zasadá. Takýto uh, významný moment však začal sme ešte nezaznamenali, že by bola takáto výrazná snaha, teda som plná optimizmu, že sa to podarí. Dúfam, že dvor auditorov je prítomný a dávam zástupcovi dvora auditorov hneď slovo. Nech sa páči. Gregor, Entschuldigung. Gregor. Okay, I, I managed to find the right button. Uh, good morning, uh, thank you. Mikrofón som si teda zapol napokon. Dobrý deň. Ďakujem pekne za to, že ste pozvali dvor auditorov na túto významnú diskusiu. My sa zamýšľame veľmi intenzívne E, nad e, skrátením časového harmonogramu už máme aj dôkazy súvisiace s auditom. My už sme mm, presunuli zverejňovanie výročnej správy z polovice novembra na koniec októbra, teda respektíve koniec septembra, začiatok októbra v posledných rokoch Tiež sme podrobne zanalizovali lehoty e, stanovené v nariadení, teda v revidovanej verzii nariadenia o finančných pravidlách e, tiež sme odporúčili v našom stanovisku o niečo kratšie lehoty na poskytovanie rôznych dokumentov, vrátanie výkazov komisie Okrem toho sa snažíme venovať aj otázke agentúr. Aj tu sú dosť e, veľké omeškania. A mm, auditné správy verejných, e, teda súkromných orgánov sa musia predkladať k 1. augustu a to nás e, dosť výrazne obmedzuje. Minulý rok sme sa snažili zhrnúť činnosť agentúr vo výročných správach v ďalšom roku, teda z hľadiska auditu na rok 2017 chceme vypracovať jednu jedinú správu pre všetkých 41 agentúr na miesto 41 osobitných výročných správ. Dúfame teda, že táto centralizácia správ tiež pomôže v procese absolutória že ho urýchlim. Predsa len však sú isté aspekty, ktoré nám bránia posunúť sa e, ďalej. Jednak to, že v našom hodnotení vychádzame z konsolidovaných e, ročných výkazov, tu musíme e, si splniť svoje povinnosti, to prekračuje objem činnosti súkromných orgánov, tiež musíme preskúmať regulárnosť všetkých transakcií, Tiež na strane komisie, ktorá dúfam tiež sa vyjadrí, sú isté aspekty. Spomenul by som možno, že je potrebné vypracovať kalkulácie dôchodkových záväzkov. To sa finalizuje z pravidla v máji. Potom je tu ďalšia e, skutočnosť, ktorá nás odlišuje od súkromných orgánov a síce že naše výročné správy sa musia preložiť do všetkých eh, oficiálnych EU jazykov. Ideálne obdobie napríklad je 1. Eh, augusta. V tomto mesiaci sa snažíme vynakladať všetko úsilie, aby sa naše správy čo najkvalitnejšie preložili teda sme kedykoľvek pripravení eh, pohovoriť si o upravení týchto lehôd, ale musíme sa k tomu stavať rozumne a reálne. Do budúcna môžeme eh, možno posunúť lehotu eh, ešte o ďalší týždeň či dva, čo sa týka zverejňovania. Dajme tomu v polovici septembra by sa to mohlo podariť ale bude to záležať od lehôd, aj od samozrejme praktických nastavení spolupráce s komisiou. Pravdepodobne bude dôležitá otázka, ako sa postavíme k agentúram a dúfam, že aj dnes budeme mať možno to prediskutovať. Je to jedna ďalšia skutočnosť, ktorá súvisí so stratégiou dvora auditorov v priebehu troch rokov. Zamýšľame sa na zvýšením výkonnosti programov. Teraz sa zvažujeme, ako čo najoptimálnejšie predkladať naše stanoviská k e, výročnej správe a taktiež k správam o výkonnosti, ktoré sa zverejňujú e, koncom júna. Aj toto je ďalší doplnkový prvok, ktorý dúfam, že sa zohľadní aj v dnešnej diskusii. Jedna z možností, ktorú máme, je tá, že by sme predložili osobitnú časť tejto výročnej správy v priebehu novembra a tým by ste vy aj ostatní aktéry eh, získali naše stanovisko o výkonnosti programov EÚ celkovo. Neskôr sme sa domnievali, že táto časť správy by tiež mala byť súčasťou eh, procesu absolutória. Tá druhá časť sa zverejňuje koncom júna Teda až v novembri môžeme priblížiť e, výsledky našich analýz a správ. Ďakujem pekne za pozornosť, veľmi rád e, príjmem aj vyjadrenia prítomných poslancov e, či prípadné otázky. Ďakujeme pekne, pán Gregor. Nie som celkom spokojná, musím povedať. Čo sa teda musí stať na to, aby dvor auditorov svoju výročnú správu v júli už predložil pred letnou prestávkou. Čo sa teda musí udeť, aby sa to podarilo? Ako som už naznačil, tak všeobecne my vychádzame z dokumentov, ktoré nám poskytuje komisia. Teda, ak by sme, dajme tomu, dostali výkazy od komisie k 1. marcu Potom by sme potrebovali konsolidované e, záverečné výkazy do 30. júna. Samozrejme by sme týmto presunuli celú zaťaž na komisiu. čo sa týka agentúr, ako som už uviedol, tu sa zamýšľame nad tým, že vypracujeme jednu súhrnú správu na miesto 41 osobitných správ jednotlivo. Aj tu e, závisíme od lehoty, e, do ktorej musíme obdržať e, audit agentúr. Zatiaľ je to stanovené na 1. august. Aj toto, ak by sa mohlo posunúť e, na skorší termín, aj to by nám pomohlo. Ďakujem. Takže v prípade agentúr by to nemal byť problém posunúť lehotu na skôr, tak aby aj celé konanie sa mohlo skombinovať. Aj pre nás by to bolo dôležité. Aj agentúry sú zastúpené. Pani Klostulins ich zastupuje. A jej dávam hneď slovo, keď už sme pri agentúrach. Thank, yeah, thank, thank you very much, uh, Madam Chair. Um, from the agencies... Ďakujem pekne za slovo. Čo sa týka siete agentúr, sme za to, že by sme tento proces absolutória posunuli, ale ako ste spomenuli vo vašich úvodných poznámkach, je tu veľa rôznych aktérov, ktorí sú zapojení do hry a e, treba. Je to vždy tak, že reagujeme a nie sme aktívni. Takže čo sa týka dokumentov, správa alebo predbežné pozorovanie, e, dotazníky parlamentu, čím skôr by sme mohli na ne odpovedať, to by bolo dobré a potom by nasledovalo absolutórium. Je tu jedna vec, ktorá, ktorú by som rada zdôraznila. Zvyčajne služby v agentúrach, ktoré sú e, zapojené do uzavierky, ročných uzavierok a tie, ktoré pracujú na absolutóriu, je tam naozaj veľa práce aj pri uzavierkach, aj pri absolutóriu a to znamená dodatočnú bariéru, prekažku pre agentúru, s ktorou sa musia popasovať. Ale agentúry sú ochotné čeliť tomuto dobrodružstvu, tak povediať. A my sa tiež snažíme kvalitne s nimi spolupracovať, tak ako za ostatné roky. Mohla by som sa vás ešte tak konkrétnejšie opýtať, čo si pod tým máme predstaviť, že ste teda ochotní aké prekážky teda existujú, na čom to môže celé padnúť. Otázka znie, či by sa to dalo posunúť už na apríl, tak aby dvor auditorov už v apríli dostal od vás všetko, čo potrebuje. V podstate by sa to malo podariť. Ide len o administratívne rozpočty v podstate. So as... Ako viete, máme aj externé auditorské firmy, ktoré vlastne robia tieto audity. A v rámcovom kontrakte sa spomína 1. august. Agentúry využívajú tento rámcový kontrakt, ktorý bol uzavretý zo strany komisie, aby mohli finančnú časť auditu eh, aby mohli poveriť externú auditorskú firmu. A keď auditorská firma predkladá záverečnú správu, ja nebudem hovoriť za súd, za dvor auditorov, čo oni potrebujú, aby to všetko skoordinovali medzi externou auditorskou firmou a svojimi vlastnými auditormi. To je tiež niečo, na čo by sme sa mali pozrieť my, pretože v tomto harmonograme obsiahnutom v rámcovom kontrakte tam je naznačené, čo treba predložiť kedy. Ja hovorím len za našu agentúru. My by sme ako Frontex mali mať externú auditorskú firmu e, u nás vo februári a potom budú v júni následné stretnutia. To je možné posunúť, ale musíme si to prediskutovať a potom musíme ale zmeniť ten kontrakt, rámcový kontrakt. A čo sa týka dotazníkov, máme rozličné dotazníky, ktoré posielame, rozosielame a pracujeme s parlamentom na štandardizovanom dotazníku, rovnakom pre všetky agentúry, pretože čím štandardizovanejšie sú dotazníky, tým skôr sa dajú spracovať a pripravovať odpovede, pripraviť ich v tej správnej chvíli. Chápem, že sa bude hovoriť dnes o dotazníkoch. A ak by sme boli optimistickí a povedali by sme, že budúci týždeň by sme ich dostali, tak by sme mohli zodpovedať do augusta. O, tak nie je problém s týmito dotazníkmi v tomto prípade. Samozrejme, súvisí to s inými vecami a chceme povzbudiť vás, aby ste naozaj prihliadli na náš návrh aby štandardizované dotazníky boli zosúladené s absolutóriom z minulého roka. A posledná vec, ktorú chcem povedať za agentúry, sú aj individuálne otázky, ktoré sú sformulované po tom, čo príde správa dvoru auditorov. A ak správy dvoru, dvora auditorov sú publikované skôr, by boli publikované skôr, aj tieto otázky by sa dali agentúram poslať skôr, aby sme mohli naozaj s nimi pracovať a potom by nebola trojtyžňová medzera, kedy sa analizuje, analizujú tieto zistenia až potom sa predklada konsolidovaný dokument e, orgánom, ktoré sú zodpovedné za absolutórium. Ďakujem. Ja. Ďakujeme pekne. Teraz všetky oči obracajú na komisiu. Komisia sa teraz môže vyjadriť, čo môže ona urobiť. Lehota v rámcovej zmluve je stanovená na august. To je samozrejme príliš neskoro. Teda aké opatrenia by sa dali prijať, tak aby sa to naozaj podarilo e, spracovať to absolutóriu v roku N plus 1. Vždy to závisí od všetkých, okrem od nás. E, všetkých iných, len nie od nás. Nech sa páči, máte slovo zastupkynia komisie. La, la commission est volontiers de, de travailler ensemble avec tous les différents intervenants. Komisia rada bude spolupracovať s rôznymi hráčmi, tak aby sme našli eh, riešenie na to, aby sme udeľovanie absolutária posunuli na skôr. Ale treba sa uistiť, že budeme mať ten harmonogram realistický a že sa tým zabezpečí správny priebeh celého postupu. Ale Možno, že tento rok e, by sa nám mohlo podariť celý ten postup trošku urýchliť, ale treba e, možno diskutovať aj o tom, čo budeme ďalej robiť z toho dlhodobého a strednodobého hľadiska. Na teraz, aký je stav? My sme Európskemu dvoru auditorov už predstavili predbežné výsledky, na teraz sa finalizujú tieto predbežné výsledky. A v súčasnosti naozaj e, príjmame všetky opatrenia na to, aby sa to už mohlo ukončiť. E, do konca júna by sme mali mať e, už hotové konsolidované ročné závierky. Pokiaľ ide o správu, výročnú správu o hospodárení, to by malo byť tiež pripravené už 15. júna zo strany komisie, tak aby boli teda dokumenty parlamentu k dispozícii. Pokiaľ ide o správu o výkonnosti, to bude teda v polovici júna a potom tá ročná závierka to bude na konci júna, čo umožní odštartovanie diskusí k jednotlivým dokumentom. Čo sa týka jednotlivých eh, agentúr a rámcových eh, zmluv. Nemám tu so sebou všetky informácie, musela by som sa na to podrobnejšie pozrieť. Ale už som napríklad dostala eh, spätnú väzbu od externých auditorov. Práve preto ma trošku udivuje tá odpoveď, že zo strany tých súkromných externých dodávateľov nebudeme mať informácie k dispozícii skôr ako v auguste, ale teda pozrieme sa na to ešte bližšie, zistíme, či sa tam dá niečo upraviť. Ale každá agentúra musí e, každý rok uzatvárať e, konkrétnu zmluvu e, s na, tou externou auditorskou spoločnosťou a práve tam sa treba zamerať na to, či sa budú dať posunúť tie lehoty a výsledky auditu odprezentovať skôr. To sú teda tie rôzne prvky, o ktorých som chcela hovoriť. Možno, že by sa dala vytvoriť aj pracovná skupina, ktorá by hľadala riešenia a diskutovala by možno z dlhodobého hľadiska o tom, ako nastaviť tie jednotlivé etapy, ako to naplánovať, tak aby ten postup v budúcnosti bol kratší. Ďakujem. Ja, danke schön. Also genauso habe ich es mir vorgestellt. Ďakujem, to je práve presne preto, to, čo som si myslela, máme dobrú vôľu, chceme to urobiť, ale výsledky nikde. Myslím si, že musíme byť opatrní, aby sa táto vec nezakopala pod koberec, nezamietla pod koberec. To je pekné, že sa každý snaží, ale v tomto prípade to nestačí. Ako to všetko závisí od členských štátov a dát, ktoré poskytnú členské štáty, aby bolo možné posunúť informácie dvoru auditorov. Akú úlohu majú údaje z členských štátov pri skrátení harmonogramu absolutória? Nie som veľmi optimistická, ehm, čo sa týka členských štátov. Nemáme tu nikoho z rady? Alebo prišli dobrovoľne z rady? Nie, nikto tu nie je. Takže otázka znie, e, do akej miery bude rada pripravená posunúť svoje odporúčania časovo, riešia rozpočtový postup a to je tá istá skupina, ktorá rieši absolutórium. A je to ďalší krok pri rozpočte. Zdá sa, že tieto, e, títo ľudia, čo spolu e, nie sú, nespolupracujú dobre, alebo ide o multitasking, vo februári dostaneme odporúčania e, rady, potom si koordinátori sadnú k harmonogramu, potom sa bude hlasovať k odporúčaniam rady a plenárka bude rezervovaná na veľké hlasovanie ak by sme mali prijať rozhodnutie predtým, než príjme rozhodnutie rady, to by bol naozaj, e, to by bol veľký chaos. Neviem, ako to sekretariat rozlieš, rozrieši, ale e, úprimne povedané, ja by som naozaj rada skrátila celý postup, aby to potom nebolo na poslednú chvíľu všetko a prineskoro. Takže čo sa týka postupu absolutória, naozaj to treba prekopať. Rada poklada za dôležité toto, ale my už to dlho hovoríme, že by sa to malo urobiť. Pani... Mali by ste nám ešte um, oznámiť, aké E, možnosti vidíte, aby sa skratili lehoty aj na úrovni členských štátov. Potom dvor auditorov nám ešte musí oznámiť, aké kroky by sa mohli prijať už v priebehu daného roka. Aj čo sa týka teda výročnej správy činnosti, aj konsolidovanej správy. Aké reálne možnosti na skrátenie týchto lehôd teda podľa vás existujú? A tiež je tu ešte otázka ako by sme mohli aj my naše konanie skrátiť. Pán Gregor, mohli by ste nám povedať, kedy je teda táto výročná správa spravidla hotová a kedy sa dostáva do prekladu? Dalo by sa teda um, predpokladať, že by sme, dajme tomu, mohli pracovať s nejakým predbežným e, exemplárom, nejakou predbežnou verziou, bez toho, aby boli všetky jazykové verzie k dispozícii. Samozrejme, tým sa, e, tým sa dostávame za hranicu viacerých rôznych tabú, čo sa týka jazykového pokrytia, ale ak to chceme efektívnejšie spracovať, tak si to bude vyžadovať takéto kroky. Mali sme tu už aj rôzne radikálne návrhy. Čo sa týka rozpočtového nariadenia, zatiaľ ešte nie sme v fáze, aby sme toto prepracúvali. Zatiaľ musíme e, upraviť predchádzajúce kroky a potom sa dostaneme k nariadeniu. Pán Gregor. Merci. Uh, concernant les, les informations pokiaľ ide o e, informácie z členských štátov, tie sú nevyhnutné preto, aby sme si e, pripravili tieto závierky. Pokiaľ ide o oblasť e, súdržnosti a polnohospodárstva. Tam sa informácie komisii dostávajú 15. februára. V momente, keď tieto informácie dostaneme, tak ich analizujeme a potom môžeme e, vypracovať e, zavierky na strane komisie a potom, e, keď ich máme pripravené, tak ich treba ešte skonzolitovať s ďalšími inštitúciami a agentúrami. Čo sa týka postupu finalizácie týchto zavierok na konci marca, tam ide naozaj o také predbežné e, finalizovanie, tak tam ťažko to môžeme posunúť na skorší termín. E, možno tak o týždeň by sa to dalo posunúť, ale je to naozaj veľmi náročné, pretože my naozaj potrebujeme všetky informácie zo strany členských eh, štátov, pokiaľ ich nedostaneme tak komisia nebude môcť eh, sfinalizovať veci úplne. Ale v každom prípade hneď ako informácie máme, tak eh, úzko spolupracujeme s auditormi, posúvame tie informácie, ktoré už máme dvoru auditorov, aby už mohol e, vyrobiť, alebo teda pracovať na audite. V každom prípade informácie z členských štátov sú tie, ktoré sú nás veľmi dôležité. Toto sú mm, informácie, bez ktorých sa nedajú vypracovať ani závierky komisie, ani konsolidované závierky. No a potom tu máme ešte informácie, ktoré sa k nám dostávajú na to, aby sme pripravili ďalšie typy správ, napríklad o výkonnosti. Tieto informácie tiež e, prichádzajú práve v tejto časti roka. Komisia musí mať možnosť ich analyzovať, vyzbierať samozrejme a potom konsolidovať a pripraviť jednotlivé správy, ktoré potom schváľuje komisia. Pokiaľ ide o predbežné zavierky, tam je to ťažké. Môžeme sa posnažiť, tak ako aj minulý rok, aj tento rok, e, to znamená posunúť tie definitívne úplné e, zavierky o jeden mesiac skôr a naozaj sa budeme snažiť aj teraz e, môcť všetko sfinalizovať už v júni. Genau. Darf ich noch, darf ich noch eine Frage stellen, die ich bis jetzt vergessen hatte? Teraz som ešte zabudla na jednu otázku, a síce správa o výročnej činnosti generálnych riaditeľstiev. Tie sú veľmi dôležité. Teda ide o správy generálnych riaditeľov. Kedy by sa to podľa vás dalo e, skrátiť, kedy sa to bude zverejňovať? Zatiaľ je to v naradení na 30. jún stanovené, ale v podstate je to veľmi neskoro. Viem, že už sú hotové ku koncu marca, teda otázka znie, kedy by sa tieto správy mohli predlžiť e, najskôr. Pre našu prácu totiž je to veľmi dôležité aj E, čo sa týka našich interných postupov tu vo výbore, by to bolo veľmi dôležité. Mohli by ste nám teda oznámiť, dokedy by to podľa vás bolo možno predložiť najskôr? The annual activity reports, uh... Správy o výročných aktivitách sú týmto výborom eh, odosielané 15. júna spoločne aj s výročnou správou o hospodárení a výkonnosti. Toto je totiž správa, ktorú schvaluje komisia spoločne aj s výročnými správami o eh, aktivite. To znamená, celý tento balíček je k dispozícii 15. júna. Ehm, Takže dva týždne, to nie je veľa. Teda otázka z kedy by ste nám dokázali tieto správy predložiť e, čo najskôr. Áno, ako som už povedala, dokumenty, ktorými sa schvalujú tieto správy, to je teda tá výročná správa o výkonnosti a hospodárení. Toto sú dokumenty, ktoré sú k dispozícii po tom, čo komisia odsúhlasí celý balíček. Tento balíček sa na teraz odsúhlasuje najneskôr 15. júna a práve vtedy môže komisia dať k dispozícii jednotlivé správy a teda ich zverejniť. Dankeschön. Herr Gregor, bitte. Ďakujeme, pán Gregor. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som začal tým, že chcem oceniť informácie zo strany komisie. Uh, do 15. júna budeme pripravení a neskôr rada koncom júna. Už sme o tom hovorili s komisiou, dokonca sme si vymenili uh, korešpondenciu, pán Lazaru a komisár Ottinger korešpondovali Pomôže nám to dospieť k záveru výročných správ v polovici júla. Možno by bolo užitočné odprezentovať interne, naše interné lehoty na prezentácie správ z roku 2017, tak možno koncom mája predpokladáme, že všetky kapitoly výročnej správy budú schválené ich záverečné znenie, takže od polovice júla do 2. júla máme čas na všetky procedurálne postupy a záverečné prijatie výročnej správy všetkých kapitol predpokladáme 12. júla. Takže to je náš harmonogram, len čo budú kapitoly pripravené na preklad. Vtedy budú pripravené na preklad. A potom máme internú lehotu pre prekladateľov, aby pripravili eh, finálne verzie prekladu na konci august, no, v auguste a potom v septembri budeme mať korektúry a grafickú úpravu a prípravu na publikovanie týchto správ. Takže to je príklad, ako vyzerá harmonogram k roku 2017. Samozrejme, ak je pracovná skupina, ktorá by mohla synchronizovať všetky tieto úsilie a harmonogram lepšie medzi inštitúciami, my sme ochotní sa zapojiť do takéto pracovnej skupiny. Ďakujem. Ja. Also, Ďakujem. Ak by teda ktorá bola hotová k 12. júlu, otázka znie, aké korektúry nechápem, že korektúry sú potrebné, aby bolo všetko správne. K 12.7. však musí naozaj nastať zverejnenie, pretože až potom to môžeme dostať aj my. Nechceme nič odoberať dvoru auditorov, to je najvýznamnejšia práca v priebehu roka, ale považujete za mysliteľné, tu ma zaujíma naozaj váš názor, aby dvor auditorov svoju výročnú správu teda prečo iba vo svojom, teda v jednom jazyku a až potom neskôr následne by sa vypracovali ďalšie jazykové verzie. Teda dalo by sa to zverejniť k 12. júlu, potom keď sa uzavrú korektúry? Je to podľa vás mysliteľné? Uh, this is, uh, uh... Myslím si, že takéto strategické rozhodnutie by bolo potrebné skonzultovať so všetkými kolegami z kolegia. A ako som už spomenul, dotkneme sa týmto niektorých tabu, ktoré by sa týmto museli e, narušiť. Odporúčali sme v našich správach, aby sme sa prihlásili k našej zodpovednosti 27, 26 členských štátov EÚ by mali dostať takéto informácie symetricky, to je iba môj predpoklad. Ale čo sa týka interných konzultácií a konzultácií s predsedom, k tomu vám poskytneme odpoveď. Ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja. Ak by boli ešte korektúry potrebné, a ja predpokladám, že ak teda korektúry sa robia, sú to len nejaké minimálne úpravy. Mm, možno by sa potom tieto korektúry mohli doplniť eh, k už predbežnej verzii. To by som si vedela predstaviť. Eh, ešte by som možno vám chcela eh, nadniesť, či by ste nemohli zvážiť takýto postup, pretože naozaj inak sa nikam neposunieme v tomto procese. Kolega Von. Ďakujem, pani predsedajúca. Je samozrejme veľa inštitúcií, ktoré sú zapojené do procesu absolutória a úloha členských štátov je tu ťažká. V rozličných fázach absolutória myslím si, že pre niektoré členské štáty je ťažko si predstaviť, e, aký je výsledok takéhoto procesu inštitúcia jednoducho môže jedna z nich povedať, dobre, my to zrýchlíme, ale to potom súvisí s inou inštitúciou, ktorá musí tiež dozdať skôr svoju prácu, je to zložité. Možno by bolo užitočné, keby sme vypracovali určitý vývojový diagram, ktorý by jasne zobrazil fázy procesu absolutória, ukázalo by sa, kto je zodpovedný za čo a mohli by sme tam ľahko vidieť, kde sú možnosti zrýchliť celý proces, alebo by sme videli pekne aj prekážky tomuto zrýchleniu. Neviem, kto by mal vypracovať takýto diagram, neviem, ktoré inštitúcie, ktorý sekretariát. Ale keď to uvidíme na jednom papieri, tak povedia všetky inštitúcie, to by nám pomohlo. Áno, tomu sa môžeme ešte povenovať. Kolegyňa Ayala Sender. Sí, gracias, presidenta. Sí, después de Ďakujem pekne za slovo. Vypočula som si so záujmom túto rozpravu a myslím si, že existuje tu množstvo informácií, ktoré sú pripravované v duplikátoch. Možno by sme mohli zracionalizovať aj tento aspekt. zjednodušiť eh, mm, dotazník, tak ako sme to urobili v prípade agentúr, ako to žiadame a niektorí naši kolegovia to opäť predkladajú na schválenie. A čo sa týka misie, myslím si, že by sme mohli urobiť podobnú vec, mať základný dotazník, kde by sme sa všetci zhodli, aké budú otázky v tomto dotazníku, naozaj len tie základné informácie najdôležitejšie a možno v niektorých rokoch by sme mohli vypracovať špecifické dotazníky, ktoré by sa potom venovali len tým špecifickým veciam v danom roku alebo v roku N plus 1. Takže zracionalizujme to tak, aby sme všetky informácie mali v júni. Jún je dôležitý mesiac a Možno by sme mohli urobiť pokrok v oblasti našich aktivít v oblasti absolutória pred letnou prestávkou, ak to takto budeme mať. Ak budeme vedieť, aké základné informácie sú dostupné, tak potom aj budeme vidieť, aké, ako inštitúcie chápu veci a budeme vidieť, aké špecifické záležitosti sú potrebné ešte na vypracovanie k tým základným. A myslím si, že by sme potom mohli trošku vyvinúť istý tlak, aby sa zlepšili procedurálne postupy, najmä tie informácie, ktoré prichádzajú z členských štátov EÚ. Komisia jednoducho potrebuje skôr viac informácií, než je tomu dnes. A bolo by možno e, možné sa odkloniť od tradičnej metodiky. Uvidíme, či sa to dá zlepšiť. Takže predkladám to k nahliadnutiu, k porozmýšľaniu. Samozrejme sa to ešte bude riešiť na stretnutí koordinátorov, ale možno paralelne s procesom tohto ročného absolutória by sme mohli rozbehnúť naozaj tú pracovnú skupinu e, medziinštitucionálnu, aj tak by sme to mali urobiť. Ja osobne ako spravodajkyňa som to aj tak chcela urobiť. Paralelne s týmto rokom, s tohto ročným absolutórium, ktoré naozaj by malo byť zjednodušené, naozaj nepíšeme Bibliu, nepíšeme encyklopédiu. A mali by sme identifikovať tie oblasti, kde sa dajú veci zjednodušiť s tými informáciami, ktoré už k dispozícii sú pretože už v prvej polovici roka plynú k nám informácie, dáta, ktoré vtedy nepoužijeme a potom máme dokumenty z predchádzajúcich rokov, ktoré nám dajú isté dodatočné zaujímavé informácie. Ale čo sa týka správ z tohto roka, tie treba zvládať, zmanažovať lepšie a k tomu potrebujeme určité základné informácie skôr a potom e, následné rozpracovanie týchto informácií, vyžiadanie dodatočných informácií pred letnou prestávkou, aby sme mohli väčšinu práce urobiť pred ňou. Tak, aby v druhej časti roka naozaj by sme už len riešili konkrétne drobnosti, špecifické veci, niečo vymazať, nájsť chybičky, pridať nejakú vec. To by sme iba robili v druhej polovici roka. Ak by sme mohli takúto pracovnú skupinu ustanoviť, tak by tieňoví spravodajcovia mali prístup k týmto všetkým dokumentom a mohli by sme napredovať a robiť kroky, ktoré sú potrebné na stretnutia koordinátorov. Samozrejme, ak s tým súhlasíte. Súčasťou harmonogramu by mala byť, mal byť zjednodušený postup. Efektívny postup. Veľmi často sa na nás nahrnú informácie, máme ich viac, než potrebujeme, niektoré sú duplikované. Jedno príde cez komisiu, druhé priamo z agentúr a máme tie informácie ale nie sú jednoducho overené, tak povediac, takže s nimi nepracujeme. Ak by pani predsedníčka mohla s takýmto niečím súhlasiť vo svetle dobrej vôle a čo sa týka spolupráce s radou, vo svetle spolupráce s radou by sme možno mohli takýto dialog dobrej vôle rozbehnúť a to by nám umožnilo ďalej napredovať. Ďakujem. Myslím si teda, že ak e, chceme presadiť toto konanie v roku N plus 1, musíme sa na to pozrieť, e, tak povedať, tak povedať od konca. N plus 1, decembrové plénu v Štrasburgu a odtedy sa to musí posunúť teda celé dopredu, ako by to malo vyzerať. Teda predpokladáme, že aj rada by mohla byť ochotná pristúpiť na takýto návrh. Je tu mnoho faktorov, ktoré nesmieme podceňovať teda my to predložíme, uvidíme, ako by to mohlo vyzerať. Ja keď som tu začínala, bolo absolutorium udelované v máji, teraz sa to posunulo už na marec, teda postupne, pomaličky sa posúvame k tomuto modelu N plus 1. Teda skúsime to predlžiť ďalej. Otázka štandardizácie, dotazníkov na komisiu alebo aj na ostatné inštitúcie keď si uvedomíme, aké rozličné problémy existujú v rôznych fondoch, čo sa týka spravodajcovstva a tak ďalej. Ja mám isté pochybnosti, či by sa to dalo všetko obsiahnuť v štandardizovanom dotazníku. Neviem, či je to rovnako možné aj na rovni komisie, tak ako to platí pre agentúry. V, pri poslednej revízii rozpočtového nariadenia sme sa snažili toto zohľadňovať. Tvrdili sme, že tie a tie informácie potrebujeme naliehavo, aby sme o to nemuseli osobitne vždy žiadať po dosť veľkej neochote predsa len druhá strana pristúpila na takúto požiadavku. Mám teraz vlastne dve zlé správy pre výbor a jednu dobrú. Zlá správa je, že my sme ten výbor, ktorý najviac zasadá tu v parlamente. Druhá zlá správa je, že postup absolutória je prepojený s čítaním zhruba 8 až 9 tisíc strán dokumentov keď e, samozrejme robíme všetko, nie je potrebné všetko robiť. Ten, kto si, to, kto si týchto 9 tisíc stran prečíta, to je tá zlá správa a potom je tá dobrá správa, naozaj o všetkom vie, naozaj vie, čo sa v Únii deje, čo sa deje na úrovni fondov, inštitúcií a tak ďalej. Dá mu to teda dobrý prehľad. Ja by som teda odporúčila, aby niektoré dokumenty naozaj si kolegovia osvojili. Teda sú to výročné správy o činnosti generálnych riaditeľstiev komisie, dajme tomu generálne riaditeľstvo pre polospodárstvo, pre regionálne otázky, aby sme to posunuli na skôr, aspoň neformálne verzie, aby sme zverejnili ku koncu marca. Tieto správy sú totiž k tomuto dátumu hotové, aby tam neboli niekde schované v šuflíku až do 15. júna, ale aby sa dostali k nám. Musí sa to zmeniť jednoducho z nášho pohľadu, pretože my to musíme dostať skôr aspoň čo sa týka teda plnospodárstva a regionálnej politiky, to je pre nás kľúčové, pretože tu ide naozaj obrovské fondy. Keď sa k tomu ešte pridá výskum a čo ja viem, možno ešte aj oblasť DEVKO, už by sme toho psali veľmi veľa. V každom okruhu by sme niečo mali tým pádom. Spravodaj etovstvo eh, k, bo oddelení pre ľudské zdroje sa musí naliehavo zlepšiť. Ja na to upozorňujem každý rok. Je to dôležité aj pre komisiu samú, samotnú, či naozaj sa snažíme analyzovať výkazy, alebo či sú tu nejaké len zahmlievania bez e, priečinenia všetkých sa to nepodarí. Súhlasím aj s tým, čo povedala kolegyňa Jela Sender a ja to považujem za dôležité, aby táto pracovná skupina naozaj e, sa ujala činnosti, musíme využiť tento elán, tiež sa musíme dohodnúť, ako sa postavíme k rade, musíme si pozvať predsedníctvo, musíme ich konfrontovať aj písomne s touto otázkou, aby sa mohli pripraviť, čo nám povedia. Pokúsime sa to získať, tak aby sa celá vec posunula ďalej. A potom otázka agentúr, samozrejme otázka dvora auditorov Myslím, že každý si z toho môže niečo vziať pre seba, na čím sa môže zamyslieť. Potom uvidíme, čo sa dá presadiť, čo sa nedá presadiť, ale v každom prípade budeme musieť vypočúvať viacerých komisárov na jednej schôdzi. Nebudete to tak rozdeliť, tak ako doteraz. Agentúry, to by sa malo podľa mňa dať veľmi ľahko agentúry by sme mohli preložiť na skôr aj ostatné inštitúcie, aby sme potom mali o niečo viac času, pretože na tie ostatné oblasti si musíme nechať trochu viac priestoru. Podľa mňa sú teda možnosti, ako dosiahnuť to skrátenie celej e, procedúry INES. Razón, digamos, en cuanto a la carga de trabajo de la comisión, eh, digamos, la, la... Ja by som rada chcela uznať eh, všetku tú prácu, ktorú komisia vykonala Častokrát, keď sa hovorí o tom množstve materiálov, ktoré treba prečítať, tak si potom uvedomíme, že v rámci jednotlivých správ natrafíme na tie isté informácie. Takže treba urobiť všetko, čo je v našich silách, aby to bolo 8 tisíc rôznych strán a nie opakovanie tých istých údajov, pretože čas, častokrát eh, sa potom eh, monitorovacia správa podobá na minuloročnú správu o hospodárení. Naše dotazníky taktiež kladú otázky, ktoré nájdeme práve v týchto správach. Takže všetky inštitúcie aj parlament potom prídu na to, že je zbytočné čítať e, celkový objem tých správ, keď je tam x správ, ktoré sú rovnaké. Tam ide o to, aby to boli užitočné, efektívne informácie, nie opakovanie tých istých údajov. Napriek tomu to tak často je. A dochádza k tomu preto, lebo e, sa kladú tie isté otázky dokola a nie vždy potom aj dostaneme vyslovene tú odpoveď, o ktorú sme žiadali. Takže toľko k racionalizácii. Absolut, also das ähm, ist ab... Áno, to je naozaj nevyhnutné. Vieme, že na budúci rok bude ehm, o mnoho väčšia záťaž e, uvalená na kolegov teda pokúsime sa, aby sa tieto všetky konania štandardizovali. Dokumenty, ktoré sú doteraz prekladané k 15. júlu, sú zásadné, sú pre nás dôležité, ale na to, aby sme mohli skutočne podrobne vyhodnotiť, bude sa to musieť posunúť no skôr. Rozpočtová kontrola rozhodne nie je ľahká oblasť, to vieme tá, s tým musíme sa nejako zmieriť. Nemáme teda žiadne ďalšie vyjadrenia k tejto téme. Ďakujem preto všetkým. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Pýtam sa ešte raz. Zdá sa, že nie. Teda srdečná vďaka a môžem vás všetkých ubezpečiť, že nám veľmi záleží na tom, aby sme spolu s vami zaistili lepšie, efektívnejšie, nebyrokratickejšie konania a je e, v záujme efektívnosti. Budeme sa naďalej snažiť presadiť skrátenia lehôd. Ešte raz ďakujem všetkým eh, za to, že prišli. Prechádzame k bodu 9 a súdny dvor už prišiel, výborne, vynikajúco, už nie sú zaseknutí v premávke. Kde presne sedia? Aha, tam zadu, dobre. Vítam týmto pána Valeria Blaka z Európskeho súdneho dvora. Bude nás teraz informovať eh, o opatreniach nadväznosti na absolutórium za rok 2016, čo sa týka súdneho dvora. Dala by som hneď pánu Plakovi slovo, aby nám priblížil zhrnutie zo svojho pohľadu. Merci, madame la présidente. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Za pozvanie na túto diskusiu o dôsledkoch e, rozhodnutia súdu z 23. januára 2018. Toto rozhodnutie zrušilo rozhodnutie e, súdu pre verejnú službu, ktorý vydala e, druhá komora tohto súdu v tom zložení, kde figuroval aj sudca Aleksandr Kornizov. Jeho nominácia bola považovaná za neoprávnenú. Hovorilo sa o problémoch s postupom vymenovania. No a nakoniec súd skonštatoval neplatnosť rozhodnutia súdu pre verejnú službu, čo sa týka e, neoprávneného zloženia tohto súdu. To máme v bode 53 uznesenia o absolutóriu, ktorým sa e, súdny dvor vyzýva, aby upresnil, aké bolo rozhodnutie druhej komory súdu pre verejnú službu v danom zložení a ako teda to potom ovplyvní e, samotné toto rozhodnutie. K tomuto bodu treba pripomenúť, že rozsudky súdov sú platné až kým nie sú prípadne zrušené vyššími súdmi, čo nás privádza k záveru, že na teraz tu máme iba rozsudok súdu pre verejnú službu, ktorý zrušil ten rozsudok súdu, o ktorom som teraz hovoril. Tam sa teda hovorí o neoprávnenom zložení druhej komory e, súdu pre verejnú službu. Avšak sú tam určité odvolania, ktoré sa ešte riešia pred súdom, práve eh, sa týkajú súdu pre verejnú službu, na teraz si tých odvolaní 8. Iba dva, dve odvolania pardon, sa týkajú rozhodnutí, ktoré boli vydané súdom pre verejnú službu v takom zložení, že tam vystupoval ten istý súdca, ktorého nomináciu riešil práve rozsudok z 23. januára 2018. Na teraz tie dva ďalšie rozsudky súdu pre verejnú službu by tiež mohli byť predmetom zrušenia z rovnakého dôvodu? Čo sa týka toho zvyšku, samozrejme máme tu aj iné e, rozsudky a nariadenia, ktoré ten istý sudca podpísal, ale tam zatiaľ odvolania e, podané neboli a už sú považované za premočené, nemožno ich e, spochybniť. Takže to sú také prvotné informácie v reakcii na túto požiadavku ktorá bola sformulovaná v bode 53 uznesenia o absolutóriu a samozrejme sme pripravení odpovedať na vaše otázky k tejto veci. Na teraz teda toľko z mojej strany a ja zostávam vám plne k dispozícii. Ďakujeme pekne. Áno, Pokiaľ ide o tie uh, vyššie vrstvy na súdnom dvore, tie samozrejme museli prijať nejaké stanovisko. My sme radi, že ste nás prišli poinformovať o tom, aká je aktuálna situácia. Sme radi, že tam teda vidíme e, ten konkrétny rozsudok. V tomto rozsudku sa hovorí, že napadnutie rozsudku súdu 4 mesiace pred ukončením práce tohto súdu. Tam sa teda jasne hovorí, že e, sa považuje tento súd a tento postup za neoprávnený. Súd skonštatoval, že všetky rozsudky pri príjmaní ktorých sa súčasnil tento sudca, boli teda neoprávnené. Pokiaľ tomu správne rozumiem, išlo 6 rozsudkov, 4 z nich boli napadnuté. Možno mám k dispozícii zle čísla, neviem. No a pokiaľ ide o samotné náklady, ktoré táto nominácia na 4 mesiace znamenala, tak to je naozaj veľmi negatívne. Ak by som sa ešte vrátila k nominácii tohto sudcu, ja si nedokážem predstaviť, že si právnici nejak neuvedomili, že je tam problém s týmto sudcom. Súdca sa predsa vyberá z určitého zoznamu a bol vybraný zo zoznamu pre iné sudcovské miesto, čo to predsa nie je e, vôbec mysliteľné. Nechápem, že nikto sa neobrátil na súd s tým, že tento postup neprebiehal tak, ako mal. Rada by som k tomu počula vaše vyjadrenie, taktiež k tým problémom, ktoré sa týkajú nominácie bulgarského sudcu, ale k tomu sa dostaneme ešte neskôr. Áno, ja by som povedal iba, že súdny dvor nemá právomoc zasahovať do postupu nominácie jeho jednotlivých členov. Toto je právomoc inej inštitúcie, konkrétne rady. Takže súd nemôže vopred zasadovať do, takých, zasahovať, pardon, do takýchto súdnych otázok. No a potom, toto je aj dôvod, z ktorého dnes musím značne obmedziť svoje vyjadrenia. Ja ako predstaviteľ súdu môžem poskytovať faktické informácie, avšak nie právne analýzy, ktoré by tiež mohli byť predmetom odvolania pred súdom. Takže ja sa za to ospravedlňujem, ale je to teda upresnenie, ktoré som musel uvied- uviesť. Čo sa týka tých eh, číselných údajov, eh, o ktorých som hovoril, v skutočnosti nejde o štyri prípady, ja to ešte raz zopakujem. Pokiaľ ide o eh, tie rozsudky, ktoré v rámci súdu pre verejnú službu pán Kornezov vykonal, tých je spolu 21. Iba dva z týchto rozsudkov sú ale predmetom odvolania pred súdom a dá sa očakávať naj... zneplatnenie najviac troch takýchto rozsudkov. Takže toľko k číslam. danke schön für die Berichtigung. Ich hatte mir noch... Ďakujem pekne. Ja som napísala dve, o ktorých sa hovorilo, že sú nepripustné a dve, na ktorých e, ešte stále sudcovia na súde pracujú. A teraz máme nový postup na vymenovanie sudcov a to ovplyvnilo prípad bulharského sudcu, pretože musel na súde. A on pritom mal výhodu, že bol prítomný v súdnom konaní osobne. Žiaden iný kandidát nemal takúto výhodu a aké teda skúsenosti získal, aké poznatky získal týmto nelegálnym konaním na tomto pracovnom súde a ako to zohralo úlohu e, pri e, jeho účasti na tomto odvolaní bulharského súdu? Vážená pani predsednička, súd sa nezúčastnil postupu nominácie pána Kornezová e, za sudcu Všeobecného súdu. Tento, alebo táto nominácia na súd Európskeho, Európskej únie to sú články 264 a 265 ZFEU, tam sa ustanovuje nominácia zo strany vlád členských štátov, takže tieto vlády príjmajú rozhodnutia na základe určenia na úrovni konkrétneho členského štátu. Súd teda nemôže žiadnym spôsobom zasahovať e, do toho, a vyjadrovať sa k tomu, ako možno týchto, toto obdobie štyroch mesiacov mohlo zasiahnuť do tejto nominácie. No. Ihre Antwort überrascht mich jetzt nicht wirklich. Vaša odpoveď ma nejako osobite neprekvapuje, ale môžete teda pripustiť, že e, celé to vyvoláva viac než len otázniky. Ukazuje sa, že na súde sú konania, ktoré e, mimo pochybnosti by mali prebiehať úplne hladko a ja e, sa teda chcem opýtať, na koho môžem adresovať tieto otázky, čo sa týka tej lehoty, ktorá bola potrebná na toto výberové konanie, kto predsedal ehm, tejto komisii a tiež e, akú úlohu zohrali pracovné skúsenosti, pretože e, musíte si uvedomiť, že najzaujímavejšia je tu otázka, či ten e, zamietnutý bulharský kandidát má týmto nárok stiažovať sa. Na, či má nárok na žalobu. Alors, la, la, la... Áno, pokiaľ ide o ten postup nominácie súdcov na súd, tá je, tento postup je odlišný od nominácie členov súdu pre verejnú službu. A síce v tom, že tam sa nezverejňuje výzva na e, predkladanie záujmu tak, ako je to ustanovené v zmluve v iných prípadoch. Pokiaľ ide teda o bulharského sudcu, tam nie je úplne jasné, že sa predtým zvažovali viaceré kandidatúry v rámci formálneho postupu. Toto je vec, ktorá už je v podstate tou vnútornou záležitosťou Bulharska. Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo o tom neviem nič bližšie. Je tam možno taká otázka, ktorá by sa dala položiť výboru pre článok 255 ZFEU, pretože tento výbor sa venuje práve tej nominácii a kandidatúre a pán Kornezová na sudcu Všeobecného súdu. Ja samozrejme nemôžem za tento výbor eh, odpovedať a vyjadrovať sa k otázke, či tento prvok e, štvormesačných skúseností bol zohľadnený a ako prípadne bol zohľadnený. Takže opäť neviem vám k tomu povedať nič viac. Teda, koho sa môžeme opýtať na tieto veci? Euh, Opakujem, že postup nominácie je postup, e, kde sa predpokladá nominácia zo strany členského štátu, nominácia vládou členského štátu. Takže neviem, možno by ste sa mohli obratiť priamo na daný členský štát. Ja by som sa rada obrátila na predsedu výboru, ktorý vyberá sudcov. Kto to presne bol, tento predseda? Ak hovoríte o výbore pre článok 255, tam predsedom posledného výboru, neviem vám to teraz v tomto momente povedať, ale určite vám túto informáciu posunieme. Môže to byť pán Marcovej, ktorý je predseda? Áno, je to on? Dobre, tak som rada, že sme si to eh, vyjasnili, kto to presne je a pokúsime sa nadviazať s ním kontakt. Naozaj mi príde dosť neuveriteľne, že sú tu konania, ktoré by mali byť nezávislé na úrovni súdu a potom vidíme, ja som to predtým ešte nikdy nezažila, ako sa tieto konania úplne obchádzajú, podkopávajú a to je podľa mňa naozaj eh, veľmi silná káva a v živote neexistujú náhody. Toto som sa naučila aj v politike a otázka nelegality, odvolania pracovného súdu, ako k tomu došlo a taktiež potom to ďalšie následné konanie. Isté, že nešle tu o štvormesačné odvolanie, išlo o to, že sa následne ako keby predkladali fakty. To u mňa vyvoláva veľmi nepríjemný dojem a musím povedať, že je veľká škoda, že súd sa zjavne k tomu stavia tak, že necháme to tak, je to jedno. Teda chcem sa pýtať, diskutuje sa o tom, hovorí sa o tom vôbec na úrovni súdu? Je to naozaj všetkým tak jedno? Ako si to máme vlastne vykladať? Madame la Pani predsednička, samozrejme, je to otázka ktorá zaujíma aj všetkých na súdnom dvore, ale rád by som opäť pripomenul, že súdny dvor nemá právomoc a nezohráva žiadnu úlohu pri nominácii jeho členov. Práve preto by som chcel zdôrazniť, že toto je aspekt, ktorý sa v podstate vôbec netýka absolúta, absolutória súdu, aj keď toto teda zmienujeme v rámci toho postupu e, absolutória. Tie informácie, ktoré máme k dispozícii, to sú informácie týkajúce sa samotného rozsudku, ale toto je nominácia, o ktorej nerozhodol samotný súd. A toto je naozaj veľmi dôležité, treba to zdôrazniť. Zdá sa, že vy z toho obvinujete súd, ale súd za to nemôže. Ja ešte na nikoho nemierim. Keby som už vedela, na koho mám mieriť, už by som si aj nabíjala. Dosť ma však ešte stále zaráža, ako celé toto prebieha vlastne v, v obrovskom mlčaní, celé sa to takto už odvíja dlho. A pritom sú to fakty, ktoré sú podľa mňa veľmi zaražajúce. Čo sa týka právomoci tohto výboru, tu si do vám dovolím protirečiť. My sme zodpovedný za finančné následky takýchto konaní. Áno, a v tomto prípade sa dá ukázať, že naozaj to má finančné dôsledky a dokonca ich bude mať možno aj naďalej. Preto, ak dovolíte, rada by som vám v tomto smeru e, protirečila, a to veľmi dôrazne. Myslím si, že e, naozaj e, pre daňového poplatníka z toho vyplývajú veľké náklady bez toho, aby to bolo spojené s nejakou efektivnosťou, pretože Vieme, aké sú podrobnosti, uvidíme ešte, ako dopadne ten e, ďalší rozsudok. Podľa mňa, a to ani zďaleka ešte celé nie je vybavené. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Blako, za to, že ste prišli. Obávam sa, že budeme musieť ostať v kontakte v tejto veci. Ešte raz ďakujem za to, že ste prišli a týmto sa dostávame k bodu 8. Ide o osobitnú správu 10 2018 ide o polnospodárov, um, režim základnej platby. Pre nich spravodajkyňou je pani Schmidt, um, spravodajcom dvora auditorov je pán João Figredo. Máme tu samozrejme aj pozvaných kolegov z výboru pre polnospodárstvo. Pani Figredo. Pán Figredo, nech sa páči, máte slovo. Give you It's an honor. Thank you. Je to pre mňa čest, ďakujem. Je to pre mňa zároveň aj potešenie odpovedať na vašu výzvu, odprezentovať túto správu. Pred niekoľkými týždňami som už krátko prezentoval túto tému a teraz si dovolím uľahčiť našu komunikáciu ďalšími informáciami. Odprezentujem vám e, odporúčania, závery, to, čo sme odporúčali komisii pri platbách poľnohospodom. Celkové závery tohto auditu sa dozviete a rezume, v ktorom sa hovorí, že základná schéma platie pre poľnohospodárov je operačne na správnej ceste, ale má len obmedzený vplyv na zjednodušenie, zameranie a konvergenciu úrovní pomoci. Výpočet nárokov platobné agentúry vyvinuli úsilie pri nárokoch. Je tu nový systém podľa reformy SPP z roku 2013, kontrolné systémy členských štátov uľahčujú eh, nesprávny výpočet týchto nárokov. Navštívili sme členské štáty. Platby BPS neboli veľmi ovplyvnené chybami, tak ako sme už povedali v našej výročnej správe, ktorá sa týkala eh, spomínaných rokov, ale v niektorých prípadoch hodnoty nárokov e, BPS boli založené iba na odhadoch a niektoré platobné agentúry, ktoré sme navštívili, čelili e, problémom. A uvidíme prečo. Čo sa týka manažmentu komisie, ako táto základná platobná schéma BPS funguje, Členské štáty majú k dispozícii e, naozaj dobré odporúčania a inštrukcie, návody, ale niektoré monitorovacie informácie chýbali. Myslíme si tiež, že komisia mohla žiadať viac od certifikačných e, rád členských štátov EÚ. Čo sa týka zjednodušenia, Pripomínam vás, vám, že zjednodušenie bolo jedným z hlavných cieľov tejto reformy. Ale boli tu viaceré alternatívy, viaceré výnimky. Mnohé alternatívy, ktoré si zvolili členské štáty, eh, napokon neviedli k zjednodušeniu. Príklad. niekoľkých alternatív, ktoré prijal istý členský štát a stanovil nimi polnohospodárske oblasti a tieto oblasti sa prekrývali. Takisto sa tu umožnilo poľnohospodárom vybrať si alternatívu, ktorá im zaručila naozaj nehorázne zisky. Čo sa týka zamerania. Zameranie bolo jedným z dôležitých cieľov tejto e, reformy. Lepšie adresne sa zamerať na farm poľnohospodárov a bol zavedený nový koncept aktívny poľnohospodár. Máme nejaké dobré výsledky s, tým, s touto adresnosťou, e, s týmto zameraním, ale iba s obmedzeným dopadom. Preto tento rok členské štáty rozhodnutí, ktoré prijal parlament a rada, členské štáty môžu e, znížiť počet kritérií, na základe ktorých môže si nárokovať poľnohospodár titul aktívny poľnohospodár. Pri e, adresnosti sme našli určité kategórie pôdy, na ktoré sa poskytujú platby keď sa zníži poľnohospodárska aktivita na tejto pôde. Niektoré členské štáty hovoria, že je tu proaktívny prístup pri e, znížení rizika špekulatívnych nárokov, ale nové pravidlá pri e, tom, ako sa určuje typ pôdy, vytvorili dodatočné problémy. Konvergencia úrovní pomoci, konvergencia bola jedným z, hlavných, z hlavným cieľov takisto. Určite podpora na hektár sa e, zoštandardizovala, ale v 11 z 18 členských štátov ešte stále pretrvávajú výrazné rozdiely a budú aj po roku 2019. Tu vidíme mapu rozličných riešení, ktoré sme ktoré budú takto fungovať v roku 2019. Schéma BPS má obmedzenia pri e, niektorých obavách týkajúcich sa príjmu, ktoré vniesli poľnohospodári, pretože je priaznivejší, tá, priaznivejšia táto schéma k veľkým poľnohospodárským podnikom. Chýba nám tu základný stanovený rámec a konkrétnosti. Tieto závery nás vedú k odporúčaniam komisie. Poprvé, komisia by mala odstrániť slabosti pri kontrolách, skorigovať nároky, kde naozaj hodnoty boli významne ovplyvnené chybovosťou alebo vybranou alternatívou. Ďalej komisia by mala e, zrevidovať systém šírenia informácií medzi členskými štátmi, pretože sme zistili isté slabé, e, slabiny slabé stránky tohto systému súčasného a ďalej by sa mala, mali nájsť riešenia, ako posielať kľúčové informácie zo strany členských štátov. Vidíme aj, že úloha komisie a iných certifikačných orgánov musí byť, musia byť vyjasnené. Je to ich úlohy v rámci systému plat, základných platieb. Ďalej. Myslíme si, že komisia by predtým, než predloží ďalší návrh prepracovania SPP v budúcnosti, komisia by mala analyzovať podporné dávky pre všetky skupiny poľnohospodárov, definovať operačné ciele pri podpore príjmu vytvoriť mechanizmus a zistiť, ako čo najlepšie dosiahnuť tieto ciele. Ďalej, prepojiť navrhované opatrenia k operačným cieľom alebo s operačnými cieľmi vhodnými a základným rámcom, aby bolo možné porovnávať. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť. Toto boli najdôležitejšie závery, ku ktorým sme dospeli pri audite a odporúčania o ktorých si myslíme, že by sa ich komisia mala ujať aktívne. Komisia z časti prijala naše odporúčania a v niektorých prípadoch odoprala súhlas s takýmito odporúčaniami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne za túto veľmi významnú správu, ktorá pokrýva množstvo platieb. Spravodajke je pani Šmit, nech sa páči, dáva mi slovo. Ďakujem a ja by som sa rada poďakovala za túto rozsiahlu správu, pretože je dôležité, keď sa vynakladajú také veľké prostriedky, pozorne sa zamerať na to, ako to prebieha. Je to veľmi jasná správa, spravidlá pri takýchto osobitných správach v hospodárstve ak platbám v hospodárstve z pravidla už máme zhruba predstavu, e, ako to bude vyzerať, že ciele, na ktoré sa tieto platby e, vydávajú, sa nedajú celkom presne merať. Jedným z dôvodov je to, že rozdiely medzi členskými štátmi sú príliš veľké. A ďalším dôvodom je to, a to mi je tak trochu aj trňom boku, že národné orgány často sú vystavené obrovskej administratívnej záťaži. A tu si myslím, že je potrebné naliehavosti niečo urobiť. Samozrejme, na druhej strane som rada, že dvor auditorov to takto jasne pomenúva, ale cieľ je jasne zadefinovaný jedlové a síce, aby pre plnospodárov, ktorí sú osobitne dôležití v našich krajinách, aby mali E, primeraný spôsob e, živobytia a vhodné podmienky. Čo sa týka e, základných cieľov, s všeobecným cieľom SPP je zaistiť dostatočný prísun dostupných potravín. Zatiaľ to nie je jednoznačne merateľné. Ešte nemáme žiadnu východiskovú hodnotu, podľa ktorej by sme mohli merať účinnosť a výnosnosti tejto pomoci, aspoň čo sa týka, dajme tomu aj situácie v oblasti príjmov, majiteľov, polospodárských podnikov. Tiež nie je jasné, aké rozdelenie týchto e, polospodárských fondov e, je najefektívnejšie, najúčinnejšie. A našim celoeurópskym cieľom je zaistiť dostatočnú dodávku dostupných, cenovo dostupných potravín, tak aby sme zaistili aj zároveň e, dôstojné živobytie prospodárov. Isté, že mnoho odporúčaní dvora auditorov podporujeme, aj keď e, tá administratívna záťaž na národnej úrovni je obrovská. E, musia tie kľúčové kontroly fungovať, e, taktiež informácie o využívaní pôdy musia byť tiež v poriadku, musia byť aktualizované, musíme mať možnosť kontroly vykonávať. Potom čo sme dozvedeli, že poľnohospodárstvo v mnohých krajinách eh, je eh, dosť eh, odlišné. Napríklad vo Švedsku a v Rakúsku sú veľké rozdiely. Mm, podľa mňa je nelebo potrebné, aby právny rámec základných platieb bol stanovený jednotne pre všetky členské štáty. Tie rozličné, rozmanité modely platieb síce dávajú veľký manevrovací priestor členským štátom, ale nejako to neprispieva k zjednodušeniu celého systému, iba preto, že eh, sa to presadilo. Eh, neznamená to, že to bude efektívne. Okrem toho sú národné orgány vysavené obrovské záťaži. Eh, ďalej ciele 2 a 3, ktoré sa pozerajú do budúcna, to ešte stále nie je potvrdené. Ak po roku 2020, tak ako sa naznačuje, a verím, že sa to nepresadí, bude menej peniazy v SPP, um, tak eh, to bude zlé. Je potrebné podporovať aktívnych poľnohospodárov, poľnohospodárska produkcia a taktiež dodávky potravín, to sú veľmi dôležité veci pre našu spoločnosť. Musíme rozlišovať tiež medzi majiteľmi a obrábateľmi. Ak nejde o tú istú osobu, o ten istý subjekt, je potrebné to zohľadniť a tiež je potrebné zaistiť e, zachovanie biodiverzity, ale bez toho, aby sa opäť vytvárala ďalšia byrokratická záťaž pre členské štáty, pretože jednoducho už to nebudú schopné zvládnuť, túto obrovskú administratívnu záťaž. Je najvyšší čas, aby komisia e, zhodnotila e, situáciu v oblasti príjmov všetkých plnospodárských podnikov a taktiež, aby zanalizovala dôkladne potrebu fondov na podporu príjmov, aj, aj čo sa týka plôch, aby sa zohľadnili aj odlišnosti týchto plôch. E, tá môže byť, e, dajme tomu, e, využitá na chov alebo na pestovanie, taktiež náklady, rentabilitu, ďalej príjem z potravín a z inej podspodárskej výroby, ako aj nepospodárske zdroje príjmov, ďalej faktory pre ekonomickú výnosnosť a taktiež efektívnosť e, spravovania plnospodárských podnikov. Toto všetko sú dôležité faktory. Myslím, že je na nás, aby sme podrobne e, skúmali, kam tieto peniaze idú, na čo sa využívajú. A to si vyžaduje, aby sme poznali aktuálny stav veci, aby sme preskúmali, aké sú potreby a až potom môžeme vyhodnotiť, či tieto platby sú e, naozaj zmysluplné a či prinášajú aj úžitok. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Kadenbach, ďakujem aj dvoru auditorov za prezentáciu, aj kolegyni Schmidt za jej vyjadrenia, ktoré úplne podporujeme. Ešte raz by som však dôraznila, že tie analýzy príjmov sú naliehavo, naliehavo potrebné, inak totiž vzniká dojem, že sa môžu rozdielovať európske prostriedky bez toho, aby sa vedelo, či sú splnené ciele, ktoré boli stanovené a či sú oprávnené nároky, pretože nemáme celkom jasne zadefinované ciele. E, hovoríme tu o 18 miliardách eur, zhruba 4 milióny podnikov, na ne sa to rozdeľuje. Nie vo všetkých oblastiach naozaj je oprávnený nárok, tak ako aj uvádza pani Schmidt, ide o podporu príjmov ktorá by sa mala e, odôvodniť. Chcela by som však popraviť, že tento nárok e, na získanie e, podpory príjmu polospodárov sa vzťahuje na túto základnú prémiu, pričom spoločná polospodárska politika ako taká musí mať zatiaľ aj rozvoj vidieckého priestoru, taktiež e, otázky ochrany životného prostredia, ochrany verejného zdravia a tak ďalej. Teda je tam o mnoho širší záber. Podľa mňa teda je dôležité aj z hľadiska ďalšieho smerovania spoločnej polospárskej politike uvedomiť si, že úlohy, ktoré sú teraz e, stanovené v druhom pilieri, aby sa podrobili podrobnej analýze či sa tam plnia stanovené úlohy, ale myslím si, že potenciál eh, by mal spočívať v... Teda mal by sa eh, presadiť eh, istý faktor škrtov. Ja som presvedčená o tom, že sa nebude vyhnúť tomu, že sa budú škrtať aj priame platby. To je podľa mňa správna cesta. Už nebude možné dostať sa k ehm, windfall ziskom Pozvári už to nebudú mať také ľahké dostať sa k peniazom. Aj tu sa vyskytuje problém, či aj to vina. Zatiaľ máme dojem, že komisia dosť veľa úloh teraz pripisuje členským štátom, aj keď ona podľa mňa by bola zodpovedná za ich jasný popis, za ich plnenie. E, otázka zjednodušenia e, podľa mňa nie je celkom jednoduchá, pretože ide tu európske prostriedky, ktoré e, samozrejme E, sú na to, aby oni žiadali oprávnení narkovateľi, ale samozrejme musíme sa snažiť o to, aby e, bolo jasné, že tieto európske daňové prostriedky sa musia využívať korektne a správne. Musíme sa snažiť teda o rovnováhu medzi tým, aby na jednej strane nebola príliš veľká byrokratická záťaž, aby to nemalo za následok, že sa peniaze nebudú čerpať, ale zároveň zjednodušenie ak e, bude mať za následok e, zníženie spravodlivého rozdelenia, to podľa mňa tiež nie je vhodné. Toto teda budeme musieť zohľadniť do budúcna. Áno, zjednodušenie chceme, ale rozhodne nie na úrok spravodlivého rozdeľovania. Musíme sa orientovať podľa skutočných podrieb, potrieb žiadateľov. A tu nadvezujem na to, čo tu už zaznelo, že naozaj potrebujeme tú podrobnú analýzu skutočných potrieb všetkých plnospodárských podnikov. Ďakujem pekne, pán Klinc. Ďakujem, pani predsedníčka. Ako obe kolegyne predo mnou už povedali, hovoríme tu o, o 18 miliardách každoročne, to je veľmi veľa peniazy z rozpočtu a samozrejme nám záleží na tom, aby sa tieto peniaze nasadili tak, aby sa e, plnili ciele, ktoré sú s nimi spojené. Tieto ciele na no, nich sa v podstate veľmi ľahko zhodneme hodný dôstojný zdroj príjmu, taktiež e, rentabilná produkcia potravín a tiež e, národnosť investícií. Ja však musím povedať, že správa a za tú kolegyni ďakujem. Ďakujem aj z dvora auditorov. Správa jasne poukazuje na to, že v podstate ešte stále je veľa otáznikov, ešte stále je veľa vecí otvorených. Dvor auditorov z pravidla hovorí veľmi zdvorilo, veľmi zdvorilo, e, pomenúva kritické body a v tomto prípade ich naozaj veľmi veľa, ako už povedala aj kolegyňa Schmidt, aj vy, pani kolegyňa. My e, ako parlament a, e, a náš spravodajca sa musíme dohodnúť na tom, či návrhy dvora auditorov, aj keď sú dobre, či sú podľa nás dostačujúce, či by sme nemali predložiť ešte niečo ďalšie. Podľa mňa je našou povinnosťou veľmi podrobne e, a kriticky preskúmať, či nie je potrebné e, dosiahnuť toho ešte viac, ako sa tu navrhuje. Podľa mňa sme vo veľmi zásadnej fáze. Na budúci alebo na neskôr e, v tom ďalšom roku sa bude schvaľovať ďalší viacročný finančný rámec a podľa mňa teda je vhodná chvíľa teraz sa týmto otázkam venovať. Ak som to správne pochopil, súhra komisie a členských štátov nie je celkom hladká. My chceme presadzovať subsidiaritu, teda v skutočnosti sme e, veľmi radi, keď komisia presúva právomoci členským štátom, ale vidíme, že sa to často rozpadáva. Možnosti, ktoré sa núkali, mali za následok, že tento postup jednotlivých členských štátov nie je celkom homogénny a to má samozrejme dopad na to, čo sa deje na jednotlivých eh, polnospodárských eh, statkoch eh, v jednotlivých podnikoch. A sú tam teda veľké rozdiely. My sa musíme predovšetkým snažiť o spravodlivé rozdelenie týchto 18 miliárd. A iba preto, že niektoré členské štáty E, odlišne vnímajú svoj manevrovací priestor, nemôže to mať aj za následok, že tu budú e, nespravodlivosti v tomto systéme rozdielovania prostriedkov. To je nepripustné. Ďalej otázka, či objem polnospodárskej pôdy, teda veľkosť, či toto bude rozhodujúci faktor, alebo či sa nebudú zohľadňovať rovnaké miery a ostatné kritériá. To je podľa mňa tiež relevantná otázka Vieme všetci, že v podstate je našou úlohou zmeniť kvalitu polospodárstva. To hovorím ako člen e, liberálnej frakcie, ja nie som zelený. Chceme zmeniť spôsob chovu dobytka, chceme upúšťať od masového chovu, chceme e, presunúť k ekologicky e, hodnotejším produktom. Chceme, aby to všetko prebehlo čo najefektívnejšie To, či naozaj to tak prebieha už v súčasnosti, e, to si dovolím spochybniť. Okrem toho, v roku 2013, e, keď sa prijala reforma SPP, e, zaviedli sa tzv. negatívne zoznamy a tým sa prijímatelia platieb mali vyňať v prípade, že niekoľko rokov sa nevedovali plnospodárskej činnosti. Ja som z dvora auditorov pochopil tak, že tieto negatívne zoznamy neboli veľmi úspešným krokom vystáva z nich množstvo otáznikov a preto podľa mňa musíme preskúmať, či tieto negatívne zoznamy ponecháme, či to nevypustíme, alebo či, dajme tomu, vyvinieme kritéria, na základe ktorých žiadateľ bude môcť lepšie, efektívnejšie dokázať to, či je aktívnym eh, užívateľom pôdy. A posledná vec aj keď e, k tomu som sa učiatočne vyjadril, tie štyri základné odporúčania rady, e, vypočítavanie a priraďovanie e, nárokovateľných platieb, taktiež vypočítavanie plôch, čírenie informácií a úloha osobitných kontaktných miest, či by sme to mali doplniť, alebo či by sme to mohli upraviť tak, že by bolo zaistené, že aj rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi sa buď úplne eliminujú, alebo znížia. Teda, súhrn. Hovoríme tu o obrovských e, sumách peniazy. Musíme sa snažiť o to, aby sa tieto peniaze naozaj e, využívali s ohľadom na ciele, ktorými sú spojené. A keďže ide už v názve o spoločnú poľnohospodárskú politiku, aby naozaj rozdiely medzi členskými štátmi sa podarilo znížiť. Ďakujem. Ja, Dank. Ďakujeme pekne. a ja som sa e, pridala k zoznamu rečníkov, ak dovolíte. Táto správa podľa mňa je šokujúca. Vzhľadom na e, zistené e, závery, vzhľadom na odporúčania dvora auditorov, môžem povedať, že to podľa mňa nie je dostačujúce. Veľmi ma sklamalo, e, že vaše odporúčania sú také slabé v porovnaní s obsahom tejto správy. Mali by ste mi to vysvetliť, prečo tieto odporúčania sú také slabé, také neostré. Keď si čítame vašu správu, v podstate si hovoríme, že sme niečo také tušili. Keď nežijete s otvorenými očami, tak e, ste to určite vnímali. V správe sa uvádzajú dôležité skutočnosti, za to naozaj srdečne ďakujem, ale tie závery, čo s tým urobíme, e, to mi tu chýba. Nie je to celkom to, čo by som čakala. Nemôžeme e, predsa si povedať, že niektorí plospodári si nariadenie prečítali podrobnejšie ako iní. Mne sa páčila tá druhá tabuľka, ktorú ste uviedli, keď vidíme, že 0,01 hektaru, že z toho je možné získať 9000 eur a viac, tak je na meste otázka, ako je to možné. 0,01 hektáru, 10 tisíc štvorcových metrov, 0,01, teda 10 tisíc štvorcových metrov, to je 100 krát 100 metrov. Ak to je teda 1 hektár a keď je to 0,01, tak je to vlastne 1 meter a z tohto 1 metra 100 metrov e, široké, e, e, meter dlhé, z toho, že môže niekto dostať 9 tisíc eur. Kto nás, prosím vás, ešte zvolí, keď niečo také vôbec pripustíme? Veď sa ľuďom stávajú vlasy dubkom. To je predsa neprestaviteľné, neuveriteľné. Ja by som sa rada opýtala komisie, aké závery z toho vyvodzuje ona, že E, pri tomto nastavení systému zjavne isté veci nielen sa nezohľadnili, ale e, sa jednoducho pripustilo, že sa niektorí budú takto e, niekoľko obohacovať na tomto systéme, na takto stanovených nastavených pravidlách. A tiež by ma zaujímalo, aké závery z toho, toho vyvodzuje komisia. Okrem toho, samozrejme, že s tým už nechce mať nič spoločné. To nám povedala generálny riaditeľ Pleva aj z toho vyplýva, že s týmto modelom si každý robí, čo chce, snaží sa z toho vyťažiť čo najviac. Vždy to bolo tak, že niektorí sú múdrejší ako iní. A celé to nazvať ako spoločnú polnospodárskú politiku, to je podľa mňa eh, úplne absurdné. To, že eh, peniaze, ktoré sa nevyužijú, je možné si ponechať, eh, to znamená, že ešte menší prehľad budeme mať o tom, akú podobu majú tie programy členské štáty, ešte budú mať menší záujem na tom, aby to všetko analyzovali, aby mali prehľad o tom, kam tieto peniaze idú. Ja tieto odporúčania teda považujem za nedostačujúce. Správa sa mi veľmi páči. A ja som sa zamýšľala nad tým, čo by sa s tým dalo urobiť. Je to naozaj až zúfale, naozaj ani neviem, čo by sa s tým dalo urobiť Okrem toho samozrejme, že budú ešte presnejšie stanovené pravidlá, ešte vlastne väčšia byrokratická záťaž v konečnom dôsledku. Um, a aj to nám nezaručí, že dosiahneme výsledky, ktoré by sme chceli. Teraz dostáva slovo zastupca komisie, pán Pavsku, zastupca generálneho riaditeľstva pre polospodárstvo. A nebojte sa, môžete hovoriť eh, aj eh, dlhšie a dopodrobná. Thank you, Mrs. Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Give, you know, um, a series of uh, general comments. Najskôr také všeobecné pripomienky týkajúce sa správy, potom sa budem venovať uh, konkrétnejším záležitostiam, ktoré boli nadnesené v rámci úvodu k tejto téme tak ako o tom hovoril aj spravodajca, aj e, zastupcovia Európskeho dvoru auditorov. Takže najskôr, pani predsednička, veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, že som tu opäť na štvrtej diskusii týkajúcej sa zistení e, tohto, e, tejto správy o režime základných platieb v polnohospodárstve. No a rád by som začal tým, že uvediem zo pár pozitívnych prvkov týkajúcich sa tejto správy. Najmä by som povedal, že sa mi veľmi páči záver tejto správy, pokiaľ ide o e, aktivitu a výkonnosť e, komisie e, tam sa hovorí o tom, že sa zavádzal tento režim aj pre malých polnohospodárov. To ide o 4 milióny malých farmárov, 18 miliard eur. Takže toto je naozaj dôležité vidieť takúto podporu a takéto zaveženie režimu základných platieb, e, nad ktorým sa vykonáva teda dohor. Taktiež tu máme značné usmernenia, audity, ktoré komisia vykonala, ktoré viedli podľa nás k dobrým výsledkom No a taktiež sme si všimli, že vo všeobecnosti je, ten, je tá správa o BPS e, skôr pozitívna, aj čo sa týka úlohy komisie pri e, monitorovaní tohto režimu. Taktiež by som chcela zdôrazniť, že Európsky dvor auditorov e, vyvodil také závery, že v rámci členských štátov toto zavedenie BPS, hovoríme tu teda o štyroch miliónoch malých farmárov a celkovo ale je v hre 7 miliárd hráčov, takže to je naozaj veľmi veľké množstvo. No a vidíme teda, že to bolo úspešne prevedené do praxe vnútroštátnymi orgánmi. No a v záveroch potom máme aj e, správne e, zvládanie tých e, možných rizík a prípadnej chýbovosti. Toto je teda pozitívne. No a rád by som ešte v pozitívnom duchu pokračovala, zdôraznil, že všetky odporúčania, tu sa hovorí o odporúčaniach, všetky tieto odporúčania teda boli prijaté, ale je jasné, to sme už povedali aj na našom poslednom stretnutí, že nemôžeme predbiehať na teraz a vytvárať si nejaké konkrétne závery o tých eh, následných eh, prijatých eh, opatreniach týkajúcich sa zacielenia a konvergencie. Budeme mať ešte legislatívne návrhy, ktoré sa budú týkať tohto a obdobia po roku 2020. Takže toto je systém, ktorý je už v tej operačnej fáze správne nastavený, ale hovorí sa o tom, že tamto zjednodušenie zameranie a konvergencia ešte pokrivkáva. Niektoré z týchto e, vecí sa už spomínali aj v oznámení komisie o budúcnosti potravín a polnohospodárstva e, vo vzťahu aj k SPP po roku 2020. Taktiež by som sa odvolal na nedávne oznámenie komunikácie o budúcnom e, viacročnom finančnom rámci a o systéme priamých platieb, ktoré naďalej zotrvajú dôležitou súčasťou tejto politiky. Toto bude tiež zjednodušené, lepšie zacielené v budúcnosti. V oznámení sa tiež hovorí o potrebe vyváženejšieho, vyváženejšej distribúcie týchto platie. Potom sa tiež hovorilo medzi jednotlivými členskými štátmi a medzi jednotlivými polnohospodármi. Toto sa dá dosiahnuť tým, že sa zavedú e, podob, e, povinné pardon, stropy na úrovni jednotlivých, e, jednotlivých fariem. No a toto sa potom použije na to, aby sa prípadne zaviedla ďalšia pomoc pre malé a stredné e, poľnohospodárske podniky. Ide taktiež o správne rozdelenie medzi jednotlivé členské štáty, tak e, aby sa dokázalo lepšie e, dosiahnuť ten, e, ten priemer, ktorý sa nastavil na úrovni EÚ. No a taktiež by som rád ešte pripomenul oznámenie komisie o budúcnosti potravín a polnohospodárstva. Tam sa navrhuje nový model dosávania cieľov, ktorý by práve mohol riešiť e, ten nedostatok dosávania tých operatívnych cieľov. Je to model, ktorý politiku podľa nás zjednodušuje a taktiež sa politika stáva vďaka nemu výkonnejšou, lepšie zacielenejšou tým, že sa zavedú dva kľúčové prvky. Jednak je to otázka alebo princíp subsidiarity, pokiaľ ide o politické nástroje, ktoré sú lepšie prispôsobené miestnym alebo vnútroštátnym úrovňam a potrebám. A potom je tam ešte prístup založený na výsledkoch, skôr než teda ten systém založený na e, dosahovaní súladu s tým, čo sme si nastavili na úrovni EÚ. No a teraz by som sa ešte venoval jednotlivým e, zisteniam v správe, prípadnej kritike, pokiaľ ide o zjednodušenie, zacielenie a konvergenciu. Tu by som vašu pozornosť upriamil na to, že tá administratívna záťaž naozaj značne narástla v rámci tejto SPP oproti tej predchádzajúcej. Ten pôvodný návrh komisie na toto obdobie obsahoval o mnoho menej možností pre riadenie BPS. Tento pôvodný návrh by bol viedol podľa nás k o mnoho jednoduchšiemu systému podpory pre farmárov. Avšak v rámci tohto legislatívneho obdobia Množstvo týchto možností e, bolo osekaných. E, e, napriek tomu teda sme dokázali posilniť tie možnosti, ktoré majú členské štáty k dispozícii, to je dobré. Avšak viedlo to k tomu, že pravidlá boli značne skomplikované v rámci uplatňovania riadenia ale aj pokiaľ ide o kontrolu tej samotnej e, verejnej správy. Typickým príkladom, o ktorom by som rád hovoril, je to, o čom sa hovorilo predtým, a síce tá doložka o aktívnych farmároch. Hovorili sme o negatívnych zoznamoch, tieto boli e, v rámci toho kolegislatívneho procesu doplnené e, do politiky a to viedlo k vytvoreniu pravidla, ktoré do značnej miery nie je efektívne a taktiež znamenalo nárast administratívnej záťaže pre členské štáty. Potom pokiaľ ide o zacielenie alebo nedostatočné zacielenie, tak ako sa o ňom hovorí v správe, chcem zdôrazniť, že členské štáty musia zacieliť podporu na tých tzv. aktívnych farmárov, to znamená tých, ktorých príjem primárne závisí práve od poľnohospodárskej činnosti. Členské štáty môžu taktiež dosiahnuť značnú mieru zacielenia týchto platieb eh, na iných úrovniach. Toto niektoré členské štáty aj využívajú. No a potom, pokiaľ ide o, tá, o tú podporu príjmov, e, tá potom sa nerobí prostredníctvom režimu BPS, ale iných e, systémov. Tam by sme radi povedali, že BPS zodpoveda iba zhruba 50 až 60 percentám tých e, celkových priamých platieb, ktoré sa dávajú členským štátom a ktoré potom členské štáty posúvajú tým jednotlivým farmárom. My tu môžeme hovoriť aj o iných typoch platieb, iných, iných typoch systémoch, ktoré existujú Takže naozaj treba rozlišovať, keď sa hovorí o tom zacielení a keď sa hovorí o situácii e, týkajúcej sa príjmov farmárov. Takže členské štáty majú k dispozícii možnosti zlepšenia zacielenia tejto podpory a teda zacielenia na konkrétne potreby tých farmárov. No a taktiež by som ešte doplnil, že jedno také špecifikum poľnohospodárstva je to, že je to veľmi fragmentované odvetvie, Máme tu, ako som už hovoril, 4 milióny príjemcov e, BPS, 7 miliónov tých, ktorí dostávajú priame platby, to znamená, ten sektor je značne rozdrobený. Ak chceme zabezpečiť e, podporu príjmov, tak potrebujeme nájsť správnu rovnováhu. Potrebujeme si zlepšiť to samotné zacielenie, ale taktiež potrebujeme minimalizovať tú možnú vyplývajúcu administratívnu záťaž. Ak chceme naozaj riešiť túto otázku e, zacielenia podpory príjmov polnohospodárov, tak e, to musíme robiť tak, aby sme nevytvárali naozaj administratívne monštrum. Takže je jasné, že v tejto oblasti je potrebné nájsť správnu rovnováhu, to znamená zlepšiť zacielenie, to sa vždy dá zlepšiť, ale zároveň brať do úvahy aj tú možnosť nárastu administratívnej záťaže a prípadnej komplikovanosti nie len pre verejné, verejnú správu, ale tiež pre samotných polnohospodárov. Pokiaľ ide o konvergenciu, Opäť by som zdôraznil, že ten pôvodný návrh komisie mal za cieľ hovoriť o jednotnom, e, jednotnej hodnote na úrovni EÚ. Do roka 2019 to teda malo fungovať na úrovni členských štátov, no a mali sme tu viaceré alternatívy, ktoré sa zaviedli a teraz teda členské štáty majú tri možnosti k dispozícii pri uplatňovaní tejto vnútornej konvergencie bude to teda plná konvergencia z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska, ale potom je tu aj tretia možnosť, teda čiastočná konvergencia. To v praxi znamená, že do roku 2019 by na úrovni členských štátov ešte stále existovali určité rozdiely, pokiaľ ide o hodnotu tých eh, nárokov na podporu. Ešte by som chcel niečo povedať k, samotnej, eh, k samotnému auditu. Toto je tiež teda dôležité v rámci správy. No a začnem tým, tými obavami, ktoré dvor auditorov vzniesol, pokiaľ ide o hodnotúcich eh, platobných nárokov eh, v jednotlivých členských štátov. Rád by som povedal, že všetky tieto relevantné otázky sa už teraz riešia v rámci postupu objasňovania, takže naozaj tieto otázky berieme do úvahy, vieme o nich, tak ako ich pomenoval Európsky dvor auditorov a postupujeme tam e, tie náležité kroky. No a potom e, orgány udeľovania osvedčení, tie by tiež mali zohrávať dôležitú úlohu pri e, kontrole tých jednotlivých podnikov. Komisia s tým súhlasí. Tieto orgány majú takéto kontroly vykonávať Ustanovuje sa to aj v usmerneniach komisie, takže naozaj súhlasím so závermi Európskeho dvora auditorov aj s ich odporúčaniami, pokiaľ ide o samotný audit. Takže toľko všeobecné pripomienky. Rád by som sa ešte teraz pomenoval zo pár otázkam, ktoré vyvstali z diskusie. Najskôr prvá vec, to súvisí s lepším sledovaním e, situácie príjmov farmárov. Ak existuje nejaká oblasť v oblasti polnohospodárstva, ktorá sa naozaj e, monitoruje, analizuje a vyhodnocuje, tak je to práve otázka alebo oblasť tých príjmov. Toto sú makroekonomické informácie, ktoré máme k dispozícii a ktoré nám umožňujú zistiť, aký je vývoj, aký je možno úroveň tých, aká je možno úroveň tých príjmov jednotlivých regiónov, jednotlivých členských štátov tam máme k dispozícii aj e, sieť, e, ktorá nám slúži ako nástroj na dostávanie takýchto informácií. Je to teda makroekonomická úroveň, dostávame informácie aj do Eurostatu a máme teda naozaj dobrý prehľad o tom, aké sú príjmy e, z poľnohospodárskej činnosti a taktiež aké sú príjmy poľnohospodárov z iných činností, to znamená Nejde len o tú polnospodárskú činnosť, ale aj príjmy súvisiace s tou farmou, ako napríklad agroturizmus alebo ďalšie spracúvanie e, polnospodárských e, produktov a podobne. Takže toto berieme do úvahy, tieto informácie používame jednak na odôvodnenie e, vôbec existencie nejakej podpory príjmov toto je totiž značná rozpočtová položka mm, pre SPP, ale aj pre celkový rozpočet EÚ. Takže treba mať veci naozaj dobre odôvodnené. No a potom taktiež máme informácie, aj členské štáty majú tieto informácie tak, aby mohli lepšie zacieliť tú podporu a zamerať sa na tie potreby jednotlivých eh, farmárov. A teda ide o individuálne zacielenie tejto podpory na jednotlivých e, opravnených príjemcov. Potom pokiaľ ide o systém udeľovania tejto podpory príjmov, systém, ktorý už existuje v rámci BPS, ten sa opiera predovšetkým o plochu. Tu by som chcel zdôrazniť, že je pre nás dôležité, takýto nástroj si zachovať, mať teda tento nástroj, ktorý sa opiera o plochu. Jednak preto, je to, je, pretože je to najspoľahlivejší zdroj informácií o poľnohospodárskej činnosti. Tu hovoríme o Ajax, môžeme hovoriť o systéme LPIS, taktiež sú to teda systémy, cez ktoré vlastne pretekajú stovky miliónov eur, ale taktiež toto je taký najdôležitejší a najtradičnejší e, faktor, ktorý vstupuje do hry v rámci e, poľnohospodárskeho odvetvia, ale taktiež podľa nás najlepšie odráža tú dualitu, duálnosť poľnohospodárskej činnosti, to znamená e, výrobu potravín, ale taktiež využívanie prírodných zdrojov a podobne, takže, a verejných zdrojov. Takže ide nám naozaj o zachovenie také, e, zakej, takejto podpory príjmov, ktorá sa opiera o plochu. Je to veľmi dôležité v rámci rozdeľovania platieb v rámci BPS jednotlivým podnikom. Treba brať teda do úvahu veľkosť týchto podnikov alebo fariem. Práve preto sme už v súčasnom období, ale možno tak budeme e, pokračovať aj v tom budúcom. E, tam sme teda zaviedli, zaviedli určitý mechanizmus, ktorý zmierňuje alebo možno trošku znižuje tento e, efekt tak, aby bola distribúcia týchto zdrojov spravodlivejšia naprieč Európskou úniou a naprieč rôznymi rozmermi alebo veľkosťami týchto poľnohospodárských podnikov. Potom otázka negatívnych zoznamov, tak ako som už povedal predtým, toto je tiež prvok, pardon, tuto sa hovorí o doložke aktívnych farmárov. Toto je vec, o ktorej sme hovorili, ktorú sme zaviedli v roku 2012-2013. Aj parlament zaviedol do toho nejaké zmeny. Zmeny zaviedla aj rada, pokiaľ ide o uplatňovanie, používanie týchto negatívnych zoznamov v rámci súčasne platnej spoločnej poľnospodárskej politiky. Členské štáty sa rozhodli pozastaviť používanie týchto negatívnych zoznamov a teda uplatňovanie tejto doložky aktívnych farmárov. Od roku 2018 do tých nasledujúcich období práve preto, lebo to znamenalo značnú administratívnu záťaž. Jasná väčšina členských štátov má však vôľu zachovať si ten za, tú zásadu zacielenia verejnej podpory, najmä teda podpory príjmov na tých skutočných polnohospodárov, aby tí boli tými hlavnými príjemcami hospodárskymi subjektami pretože práve oni sú tí, ktorí dosahujú príjmy práve z polnohospodárskej činnosti. No a potom, pokiaľ ide o ten príklad, ktorý ste vy, pani predsednička, uviedli, pokiaľ ide o udeľovanie, koncentráciu tej verejnej pomoci na naozaj veľmi malé plochy, tu by som rád uviedol, že máme určité minimálne požiadavky na e, rozlohu tej plochy, tam máme nastavenú určitú referenčnú hodnotu na úrovni EÚ, ale samozrejme naprieč členskými štátmi môže dochádzať k variácii aj naprieč jednotlivými odvetviami e, poľnohospodárstva. Tá referenčná hodnota je 0,1 hektára na úrovni EÚ Pokiaľ ide možno o e, stále pestované plodiny a podobné, tak tam môže dochádzať k nejakým zmenám, ale teda naprieč EU by to malo byť týchto 0,1 hektára. To je tá minimálna veľkosť každej tej jednej parcely, ktorá môže, na ktorú môže byť príjmaná takáto pomoc. A vo výnimočných prípadoch, a naozaj trvám na tom, že sú to výnimočné prípravy, e, prípady, môže teda príjemca chcieť obchádzať tieto pravidlá, chcieť maximalizovať e, tú, to množstvo tej verejnej pomoci, ktorá sa k nemu môže dostať. Takýto príjemca by ale stále potenciálne spadal pod kontrolu zo strany členského štátu ten členský štát má možnosť kontrolovať takéto neočakávané zisky a taktiež e, by podliehal tej vnútornej konvergencii vo väčšine členských štátov, tam máme také jednotnú úroveň platieb, taktiež by tento polnohospodár podliehal aj tým degresívnym požiadavkám alebo požiadavkám na degresívne platby. To máme do praxe zavedené už v roku 2015, od roku 2015 na úrovni 5 Takže v takýchto vynimočných eh, prípadoch áno, môže k ním eh, dochádzať. Budeme sa snažiť eh, túto situáciu ešte lepšie vyriešiť do budúcnosti, ale treba byť opatrný. Z politického hľadiska sa dá ťažko zovšeobecňovať, čo sa má urobiť v rámci nastavenia tej politiky vo vzťahu k takým prípadom, ktoré podľa nás sú naozaj výnimočné, okrajové, a určite nereprezentujú tú väčšinu polnohospodárov, ktorým sa takéto pomoci dostáva. Ďakujem pekne. Ja, danke schön. Da muss ich jetzt schon noch mal drauf zurückkommen. Ďakujem pekne. Ešte by som sa k tomu vrátila, ak dovolíte tej výnimky. Dvor auditorov uvádza, že v polovici prípadov sa, e, sa to teda nevyužíva. Teda z tejto výnimky sa vlastne stáva pravidlo postupne. Teda výnimka to možno je na papieri, ale nie v praxi. To by som rada zúraznila. Okrem toho e, by som sa rada opýtala, čo sa teraz mení v prípade podnikových prémií Hľadám na správu, čo sa teda v skutočnosti v reáli zmení a čo sa zmení už v ďalšom rozpočtovom roku pri e, plnení budúceho ročného rozpočtu. Čo sa týka ekologizácie, taktiež eh, pri osobitnej správe sa nič nezmenilo a obávam sa, že to bude aj v tomto prípade takto, pretože spravidla sa v skutočnosti nejako nezmenili v reáli. Čo sa teda podľa vás, povedzte nám, zmení eh, v otázke podnikových eh, prémií? Ďakujem opred za to, že sa k tomu vrátite. Thank you very much, Ms. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. E, naozaj je to ťažké dne zahrnúť vás prílišnými podrobnosťami. Na druhej strane komisia ešte stále pripravuje konkrétne návrhy do budúcnosti, budúcnoho SPP. A ešte treba prejsť e, rozhodovacím zákonodárnym procesom. Čo sa týka oznámení komisie o budúcnosti toho, čo sa s poľnohospodárstvom bude diať po roku 2020, e, zdôrazňujem, že tu bude nový model. A je to dôležité najmä pri lesníctve. Zjednodušovanie, zlá adresnosť, nedostatočná efektivita robíme veci správne. To by som nepovedal, že efektívnosť v tomto zmysle by bol problém, ale skôr efektivita, ako robiť veci elegantne a zároveň správne, to by mohlo naozaj byť zlepšené. A to by sa mohlo eh, zlepšiť novým systémom riadenia, novým systémom plnenia, a verejná podpora by bola zaručená na základe konkrétnych cieľov, ktoré by boli stanovené na úrovni únie, ale preklopené na národnú a regionálnu úroveň na základe potrieb, ktoré by boli identifikované na národnej a regionálnej úrovni. Takisto na základe súboru pravidiel, ktoré by boli e, vytvorené členskými štátmi, ale vyvodené z rámcových unijných, aby budúcnosť pri podpore poľnohospodárov bola adresnejšia a strihnutá na mieru tomu, čo je naozaj treba, aj malým a stredne veľkým poľnohospodárským farbám a aby bolo možné znížiť podporu tým veľkým, pretože to nevždy sa udeje automaticky aby tieto dostávali menej verejnej podpory, menej financií z únie. Takže to sú tie hlavné zmeny, ktoré plánujeme do budúcnosti. Je to taká iná logika, tak povediac, aby sme boli efektívnejší pri využívaní zdrojov a adresnejší. Takisto podľa môjho názoru treba zvýšiť úroveň zjednodušenia a a aj keď je to komplexné, pretože členské štáty si tiež robia svoje negatívne zoznamy, svoj vlastný systém nárokov a podpor. A v budúcnosti členské štáty, ak budeme mať na mysli toto naozajstné adresné riešenie situácie pre poľnohospodárov, členské štáty zistia, čo podľa jednotlivých sektorov, kto je aktívny poľnohospodár, v danej konkrétnej krajine za daných konkrétnych podmienok. Takže tento systém naozaj bude efektívnejší, zjednodušenejší a adresnejší. Ďalej sa pokúšame dosiahnuť, a to je aj jedno z ďalších hlavných oznamení v, komuni- v oznamení, cieľov oznamení, je to distribúcia ruku na podporu medzi poľnohospodármi v danej krajine a medzi členskými štátmi homogenejším spôsobom toto sa príjme v kontexte viacročného finančného rámca, kde už jeho návrh existuje. V budúcnosti bude pod, e, pokračovať podpora, finančná podpora, ale bude sa to implementovať spravodlivejšie a distribúcia bude rovnomernejšia. Bude tu takisto systém, kedy bude známy horný limit podpory Uvidíme, či aplikujeme toto alebo systém degresívnych platieb. Ako najlepšie bude fungovať nárok na podporu jednotlivým malým a stredným poľnohospodárským podnikom. Vidím, uvidíme, aké alternatívy budú najpravdepodobnejšie a aké budú nároky. Toto budú hlavné zmeny. Komisia príjme tento návrh o pár týždňov a potom budete mať všetky tie podrobnosti, pani predsednička, detaily o platbách BPS po roku 2020. Bude to o niekoľko týždňov. Ďakujem za pozornosť. Ja, Ďakujeme. Tešíme sa už teraz na to. Chcela by som uviť, že v súčasnosti v aktuálnej právnej pozícii sa polohe sa nič nemení, všetko ostáva po starom a možno sa niečo v budúcnosti zmení, možno sa to zlepší, to sa však ešte uvidí. Pani Kadenbach ešte predtým, ako dostáva slovo späť spravodajkyňa. Ja by som sa chcela opýtať na jednu vec prezentácií oznámenia. Tento nový model sa nám predstavil tak, ako by celá táto problematika ktorou sa zaoberáme v tejto diskusii, ako keby to celé zaniklo. Možno to vnímam len ja takto, ale ja si myslím, že ak máme návrh, ktorý členským štátom dáva ešte viac možností e, urobiť si to po svojom, tak tým vzniká ešte viac e, možností, aby E, sa to všetko mohlo objektívne vyhodnotiť e, a či sa naozaj plnia stanovené ciele. Ja sa chcem opýtať, či by sa v skutočnosti nedosiahne opak toho, e, o čo žiada dlhodobo do auditorov a síce ukazovateľe a parametre, ktoré by zaistili porovnateľnosť jednak a medzi jednotlivými modelmi, ale zároveň tak, aby sa plnili naozaj stanovené ciele. Ja tomto časovom rámci nevidím možnosť, že by sa podarilo 27 či 28 rôznych modelov um, porovnať navzájom a potom ešte aj zohľadniť tieto parametre. To je jedna námietka. A druhá námietka, druhá otázka, nakoľko sú experti dvora auditorov um, pokročení v procese vyhodnocovania, či tieto kritériá naozaj bude možné vyhodnotiť a či budú aj užitočné v tomto procese hodnotenia. Ďakujem. Ešte má niekto nejaké poznámky? Áno, ja. Ďakujem za slovo. Chcem sa vrátiť k záležitosti, ktorú zniesla pani Kadenbach. V budúcnosti, ak návrhy komisie pôjdu v línii, ktorá bola už prijatá v rámci oznámenia, bude viac manevrovacieho priestoru pre členské štáty, ktoré si budú môcť vytvoriť a implementovať budúcu e, schému základných platieb alebo podpory pre poľnohospodárov BPS. To sa však urobí v rámci e, rámca IDU. Nebude to úplne e, voľná tvorba, tak povediac, ale bude, to, bude tu súbor nástrojov, ktoré budú eh, definovať v detailoch to, čo bude treba nastaviť, ale nastavia si to potom už členské štáty same. Prispôsobia si tieto nástroje svojim cieľom a potrebám či už štátu alebo regiónu. Ekologizácia je istá povinnosť, istá lekcia, ktorú sa snaží EU presadiť, aj keď je to ťažké pre členské štáty, ale treba vytvoriť niečo, čo bude fungovať a zároveň to bude ekologické. Takže treba stanoviť minimálne požiadavky na úrovni členských štátov EÚ a Únia potom bude mať možnosť e, e, naozaj to doladiť z hľadiska toho, čo je potrebné, z hľadiska únie, čo je potrebné. Takže máme rozličné modely, keď sa pozrieme na súčasnú situáciu a aplikujeme tieto modely, budú zarámcované e, legislatívou, ale bude tu aj dostatočná pružnosť, aby bolo možné e, nástroje ICU, teda podpory, nárok, nárokovateľnej podpory, aby to bolo všetko v súlade, hralo to spolu. Týmto si vytvoríme lepšiu východiskovú pozíciu, lepšie kvantifikované ciele, využijeme rozličné nástroje politiky aj z hľadiska životného prostredia, aby sme mohli lepšie monitorovať to, čo je navrhnuté a to, čo sa implementuje v členských štátoch EÚ a to, čo my validujeme. Chceli by sme aj lepšie vyhodnotiť dopad, ktorý, ktorý dosahuje táto verejná podpora a narokovateľná podpora, ako to vyzerá v období od roku bude to vyzerať v období 2021-2027 pre príjem poľnohospodárov. To treba jednoducho monitorovať. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, máte úplnú pravdu. Pán Figueiredo, nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Thank... Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem celému výboru, jednotlivým poslankyňam a poslancom za otázky. Ďakujem vám za poznámky k našej správe o audite. Vyjadrili ste sa vo všeobecnosti ale ja si myslím, že dvor auditorov musí sa vyjadrovať zdvorilo, keď sa ujme slova. Ale dvor auditorov má povinnosť hovoriť jednoznačne, jasne. Pokúsim sa teda o túto jasnosť a jednoznačnosť. Myslím si, že v správe sme to, tieto jednotlivé posolstva naformulovali jasne ale zároveň sme si boli vedomí času, obdobia, v ktorom táto správa prichádza, dnešného času, kedy prebiehajú veľké rozpravy o novom finančnom období, o novom SPP, A uvedomujeme si, že keď robíme odporúčania, tak to robíme na pozadí týchto ostatných e, aktivít v dnešnom období. Vo všeobecnosti by som povedal, že v správe sa hovorí o dvoch hlavných veciach. Prvá, formálne je systém dobre nastavený. Formálne. Ale vo svojej podstate Hlavným cieľom, hlavným výsledkom je reforma, ktorú chceme dosiahnuť, ale tieto reformistické kroky nemali úspech, nedosiahli sa. Čo sa týka zjednotušenia, adresnosti a konvergentnosti. Formálne to vyzerá, že sa to zlepšilo, ale v podstate nie. A to je naše hlavné posolstvo zákonodarcom. Prosím, berte to na vedomie. Uvedomte si, že to takto dopadlo. Sú tu dva veľké problémy. Prvý, administratívne bremeno. Každý vie, že zjednodušenie bolo jedným z hlavných cieľov reformy v roku 2013. Myslíme si, a komisia s nami súhlasila, že táto reforma sa stala komplexnejšou vo svojej podstate. Pretože boli povolené alternatívy pre členské štáty EÚ. Väčšina konkrétnych riešení, ktoré potom členské štáty si zvolili, boli komplexnejšie než pôvodné všeobecné pravidla schválené úniou predtým. A položil by som dôležitú otázku. Je zlé, keď si členské štáty vezmú späť právomoc nastaviť konkrétne riešenia? Ja si myslím, že to nie je zlé, ak existujú dobré podmienky. Ak existuje všeobecné pravidlo, Všeobecný rámec, to je dobre, členské štáty ho musia nasledovať, buď byť v súlade s týmto rámcom, ale ak by neexistoval takýto všeobecný rámec, takéto všeobecné pravidlá, ak by sme dali jednoducho e, opraty do rúk členským štátom EÚ a tie by si mohli robiť, čo chcú, tak by sa záverečné riešenia ešte skomplikovali nedospeli by sme k zjednodušeniu. Takže komisia, pán Vasku, vy ste povedali, že s nami v tomto súhlasíte, konkrétne v tomto. Druhá veľká otázka, o ktorej by som rád hovoril, sú rozdiely medzi krajinami. Tie sú obrovské, čo sa týka súm, ktoré krajiny dostávajú. Áno, sú. Je to tak. Hovoríme o tom v našej správe. A otázka znie, prečo? Prečo sú rozdiely v platbách také odlišné. Myslím, že tu máme tri e, odpovede na túto otázku. Prvá odpoveď. Zákonodárca musí toho ešte veľa zmeniť. A čo konkrétne? odstrániť e, veľké rozdiely v situácii poľnohospodárov v členských štátoch EÚ. To je fakt, ale to nie je také ľahké zmeniť. Musíme to jednoducho prijať, že takéto veľké rozdiely v situácii poľnohospodárov existujú. Ale tie dve ďalšie oblasti, kde zákonodarca môže naozaj mm, zapáčiť, je otázka historickej relevancie pretože e, nesieme so sebou to historické dedictvo, zaťažuje nás. Ešte stále máme prvky zo začiatku storočia zapracované v našom systéme. A tieto pôsobia aj na sumy, ktoré sa platia poľnohospodárov. Tieto historické prvky naozaj zákonodarca by ich mal reflektovať a porozmýšľať, čo s nimi. A druhá, tretia odpoveď, teda druhá z tých dvoch, čo zákonodarca môže urobiť, je že členské štáty majú mnoho riešení na mysli. Ja som to už predtým povedal. Dať možnosť členským štátom riešiť veci je dobrá, ale ak sa im dá všeobecný rámec, v ktorom tieto riešenia môžu prinášať, ak únijný rámec bude fungovať. To sa týka rozdielov medzi krajinami. A ešte by som chcel spomenúť ďalšiu vec, ďalší aspekt. Je pre nás veľmi dôležité a smerodajné, že tu nemáme zadefinovanú východiskovú situáciu, napríklad pri e, príjmoch farmárov. Ak nemáme takúto východiskovú informáciu, ktorá by mala byť smerodajná, tak sa nám nepodarí dosiahnuť ciele e, politické. Ochrániť príjem farmárov, poľnohospodárov. Nemáme východiskové fakty Nemáme dosť informácií o tom, aké rôzne príjmy farmári majú. A myslíme si aj to, že v tej istej oblasti kde sa stiažujeme na nedostatok východiskových údajov, v súčasnom SPP jednoducho nie je jasne prepojený cieľ politík s politickými nástrojmi, ktoré sa majú vysp- vysporiadať s týmito cieľmi a dosiahnuť ich. Pomôcť ich dosiahnuť. Nie sú žiadne prepojenia medzi kvantitatívnymi opatreniami a cieľmi. Potom nemôžeme povedať, že konkrétne politické nástroje sú efektívne alebo nie sú efektívne. Nedá sa to s čím porovnať. Nemáme východiskové dáta, nemáme prepojený cieľ s nástrojmi a politikami. A záverom otázky, ktoré sa týkajú adresnosti a negatívnych zoznamov. Už bolo zdôraznené zo strany e, pána Basku, zo strany komisie, že to vlastne parlament prišiel s touto myšlienkou negatívnych zoznamov. Ja osobne si myslím, že to bola dobrá myšlienka, dobrý námet, lebo negatívne zoznamy mienili sa vysporiadať so systémom, ktorý sa objavil už pred tým, a to konkrétne, že finančná podpora, ktorá plynula poľnohospodárom, mala plynúť poľnohospodárom, sa dostala k ľuďom, ktorí nie sú poľnohospodári. Áno, bola to pôvodne dobrá myšlienka, ale neskôr sa zistilo, že tá, toto konkrétne riešenie, ktoré malo pomoc poľnohospodárov, tak nakoniec skomplikovalo administratívne bremeno pre členské štáty. Ale treba tu jasne povedať, veľmi jasne nahlas, aké riešenie našiel parlament. Riešenie týchto problémov, a je mi ľúto, že to musím povedať, ale poviem to nahlas, hovorím to s lojalnosťou voči vám, riešenie, ktoré našiel parlament, to bolo to najjednoduchšie, to najľahšie. Najľahšie je povedať členským štátom, robte čo chcete. Parlament sa neopýtal, prečo je to také spletité byrokraticky, administratívne. Ako môžeme eh, lepšie vyriešiť adresnosť riešenia parlamentu boli tie na ktoré sa najľahšie siaha. Bez všeobecných pravidel, bez všeobecného rámca, bez únijného zastrešenia. Preto som rád, že je tu aj komisia a naozaj e, si pozorne prečítame vaše nové názory. Ja tu naozaj hovorím, že v budúcnosti musíme mať všeobecný rámec, únijný všeobecný rámec na úrovni orgánu, ktorý kontroluje to je veľmi dôležité. Uvidíme, aké konkrétne návrhy prídu. A napokon by som chcel povedať, nesmieme zabúdať, že pri poľnohospodárskych politikách máme e, BPS, základné platby, máme všetky tie otázky týkajúce sa iných príjmov poľnohospodárov, máme tu ochranu životného prostredia, ekologizáciu poľnohospodárstva, máme tu verejné zdravie, máme tu dobré životné podmienky zvierat. Toto všetko musí byť zapracované, toho si treba byť vedomý. A ja by som rád upriamil vašu pozornosť na mnohé správy, ktoré boli vyprodukované. Som si istý, že ste sa už k ním dostali vo všetkých týchto oblastiach. Celkový pohľad na všetky problémy súvisiace s poľnohospodárskymi politikami v EÚ. A napokon ešte odporúčania. Naozaj, pani predsednička, som vás pozorne počúval a mám kritický postoj k vašim vo vašom kritickom postoji voči odporúčaniam a chápem vás. Ale ak vidíte, ak naozaj uvidíte a pozorne si uvedomíte to, čo sme odporúčali, tak pochopíte, že všetky tie odporúčania majú na zreteli našu dobu, to pozadie, na základe ktorých začíname s novou politikou a keď robíme odporúčania, tak tieto sú v troch e, kľúčových oblastiach a tie my pokladáme za tie najdôležitejšie, lebo v budúcnosti iste príde veľa riešení ako sa vysporiadať s jednodušením, s adresnosťou a aké sú základné otázky, skutočné základné otázky. Poprvé, ak budeme pokračovať naďalej v poskytovaní finančnej podpory polospodárom, aby sa eh, pre nás robili správne výpočty, externý audit je pre nás mimoriadne dôležitý. To je základná otázka o odporúčaní. E, či, teda ďalej, druhé odporúčanie, to je ďalší problém. Komisia a tiež parlament musia mať dobré informácie a my si myslíme, že komisia nemá dostatočné informácie a nemá ich dostatočne v správnom čase o týchto skutočnostiach a preto v odporúčaní číslo 2 sa venujeme tejto otázke informácií. Žiadame o to, aby do budúcna aj komisia mala väčšie právomoci žiadať informácie o členských štátov, tak aby komisia, ale aj parlament mali dostatočné informácie, aby mohli vykonávať eh, kontrolu plnenia politik ďalej. Tretie odporúčanie sa týka tej hlavnej otázky, ktorú sme zistili vo všetkých týchto eh, prípadoch eh, nedostatok eh, základných súvislostí s príjmami polospodárov, pretože polospodárska politika má jeden hlavný cieľ a síce podporovať príjmy polospodárov. My si myslíme, že nie je dostatok informácií o týchto otázkach k dispozícii nie sú k tomu e, dostatočné porovnávacie údaje k dispozícii, tak aby sa to mohlo zaistiť e, s plnou konvergenciou. Dúfam, že som sa vyjadril k tým najpodstatnejším otázkam, ktoré ste nastrolili, ale som samozrejme k dispozícii kedykoľvek odpovedať na ďalšie otázky, ak si to želáte. Ďakujem. Teraz spravodajkyňa. Ja už k tomu nemám príliš veľa čo e, povedať. Neznamená to, že keď niekto vedie dlhý dialog, e, pardon, monológ, e, že je to vždy vecné. Takéto vzájomné si pripisovanie viny nejako neprispeje k náprave. Ja som povedala, že niektoré odporúčania dvora auditorov podporujem, ale nie je podľa mňa vhodné, aby na jednej strane parlament, aby sa na ňo ukazovalo prstom, my sa v tomto výbore snažíme pri každej jednej správe, aj pri týchto osobitných správach, získať informácie, získať jasný prehľad. Pracujeme na tom naozaj usilovne, čítame si tieto správy a tvrdiť, že máme príliš e, malé poznanie skutočnosti, to nemôžem jednoznačne podporiť. Som rozhodne proti takýmto obvineniam. Jednoznačne nepodporujem to, aby komisia mala väčšie právomoci. Ešte stále platí princíp subsidiarity a myslím si, že na európskej úrovni sa majú vypracovať smernice a tiež je treba dbať o to, aby v členských štátoch e, boli jednoduché postupy, aby tieto prostriedky sa mohli ľahko rozdielovať a aby to komisia mohla ľahko preveriť. A to je tá povinnosť e, a týmto smerom sa oberalo aj odporúčanie dvora auditorov, my sa snažíme teraz e, to rozpracovať na týchto bodoch a snažíme sa e, venovať tomuto vecne a nevenovať sa iným menej dôležitým veciam. Rada by som upozornila, že ten zásadný problém sa netýka nášho výboru, ale výboru pre hospodárstvo. A to, ako výbor Agri stanovuje pravidlá, to má veľký význam pre to, aký dostaneme potom my konečný text správy. E, bola by som rada, keby komisia v trialógoch tiež e, si uvedomila, aké má možnosti. A ak tieto možnosti nevyužíva, tak jednoducho sa s tým nedá nič urobiť. E, to, čo sme svedkami opäť, že v ďalšej reforme sa všetko zlepší a že tomu veríme, to je podľa mňa neuspokojivé. Už to robíme takto veľmi dlho a nestačí to. Mňa už to jednoducho neutíši. Ja súhlasím s dvorom auditorov v tom, že komisia by mala mať nové právomoci, ale to by si vyžadovalo, že by komisia si tieto práva želala mať. Ona nevyzerá, že by mala o to záujem. Nijako to nesúvisí so subsidiaritou a komisia nemá základné dáta k dispozícii, aby mohla eh, kontrolovať efektívnosť. Teda tieto kľúčové údaje sú dôležité, ako ste už povedali otázka 20 najväčších fariem v Európe naozaj nás veľmi zamestnáva. Boli by sme radi, keby sa k tomu aj dvor auditorov mohol vyjadriť, keď si uvedomíme, aké údaje sú k dispozícii. My sa snažíme dopracovať informáciám a pritom nie sú k dispozícii. Z toho, čo je zverejnené, sa k týmto poznatkom a informáciám nedostaneme. Vyžaduje si to naozaj podrobnú analýzu príjemcov ak komisia takúto analýzu nevykoná, tak z toho nič nebude. Bude to celé pokračovať tak ako doteraz, že obrovské sumy peňazí sa budú len tak rozlievať po celej Európe a bez toho, aby sa merala efektívnosť. V pravidlách o spolurozhodovaní je mnoho eh, rozdielných eh, faktov popísaných. Eh, pán Figueredo, ja sa pýtam, či výbor Agri už požiadal konkrétny termín. Áno, dobré. Takže je dôležité, aby sme aj kolegov v výbore Agri jasne informovali, že sú aj oni nepočasovým tlakom. Dobre, týmto sme sa dostali k záveru tohto bodu nášho programu. Ďakujem pekne za diskusiu. Týmto sme ukončili aj verejnú schôdzu nášho výboru. Teraz prejdeme k schôdzi s otvorenými dverami. Chcem poprosiť všetkých ktorí sa nemajú právo zúčastniť e, schôdze koordinátorov, aby láskavo v rýchlosti a v tichosti opustili sálu o 15. hodine 15.